Dear colleagues, we are going to start. Vážení kolegovia, začneme. So we have one hour. Máme hodinu do iba 50 minút vlastne na prezentáciu a potom diskusiu o oznámení, ktoré zverejnila komisia ešte pred letnou prestávkou na tému svetových lesov a odlesňovania. A samozrejme to, čo sa udialo počas leta, len zdôraznilo túto veľmi palčivú tému. Takže je e, táto prezentácia a diskusia relevantná na našom výbore. Čo skoro odovzdám slovo zástupcom komisie ktorých zastupuje pani Šomaker, riaditeľka pre udržateľný rozvoj z DG Enviro a takisto zástupcom DEVKO, pretože samozrejme obe veci, rozvoj a životné prostredie sa spájajú, keď hovoríme o boji proti odlesňovaniu. Takže máte nejakých 10-15 minút maximálne na predstavenie vášho oznámenia a potom budeme mať voľnú rozpravu s poslancami. Nech sa páči, máte slovo. Ja som nepochopila presne na začiatku. Takže ďakujem pekne a ďakujem aj všetkým za príležitosť predstaviť toto oznámenie. Ako ste povedali, je to veľmi relevantná téma a naozaj si vážime príležitosť e, že môžeme mať vašu prvú reakciu na naše návrhy. Takže za tých 10 minút, ktoré máme by som chcela trošku tak uviesť kontext, prediskutovať to, čo vyvoláva odlesňovanie, pozrieť sa na úlohu EÚ a potom sa stručne pozrieť na asi taký typ aktivít, ktoré navrhujeme, aby sme bojovali proti odlesňovaniu. Takže lesy sú nutné, nevyhnutné. O to na to asi nemusíme upozorňovať v tomto výbore. A že sú ohrozené podstate máme medzinárodnú krízu lesov. To je takisto všetkým nám jasné. A amazonské lesné požiare, ktoré boli pretraktované v novinách tieto dni, takisto to objasnili aj verejnosti a musíme k tomu doplniť ešte aj ďalšie lesy, lesné požiary v Afrike a na Sibíri. Takže celkové odlesňovanie je veľmi veľkým problémom. 1,4 milióna štvorcových kilometrov e, sme odlesnili e, za posledných 20 rokov. Je to ťažko predstaviteľné a preto komisár Vela včera sa pokúsil to trošku tak zviditeľniť. Povedal, že v praxi to znamená asi to, že planéta stráca asi 800 futbalových ihrisk Každú hodinu, každého dňa, každého týždňa, každého mesiaca, každého roka. 800 futbalových ihrisk za hodinu. O to prídeme. Takže to, čo sa deje, väčšina toho, čo sa deje, čo sa týka straty alebo teda ustupovania lesov je v podstate mimo EU. V EU máme pozitívny trend do Ameriky 90 až 2013 sa nám podarilo navýšiť zalesnenú oblasť v Európe. Podarilo sa nám získať väčšie plochy lesa e, si vo, veľkosti rozlohy Grécka. Je dôležité pochopiť aj to, že 12 všetkých emisí skleníkových plynov pochádzajú z využívania pôdy a zmeny využívania pôdy, vo veľkej miery súvisí s odlesňovaním. A to v podstate znamená, že odlesňovanie a zmena využívania pôdy je druhým najväčším emitentom skleníkových plynov hneď po spalovaní fosílnych palív. A Eh, lesy, eh, ktoré sú bohaté na biodiverzitu a najviac zachytávajú uhlík, sú najviac ohrozené. Prečo je to dôležité? jasné, že 30 našej eh, zeme je pokrytá lesmi, predstavujú 60 biodiverzity, ako som povedala, sú kľúčové aj pre klimatické zmeny, ale to je to dôležité aj preto, že 1,6 miliard ľudí, 25 svetového obyvateľstva v podstate žije E, z lesov a to, čo lesy ponúkajú. A to znamená, že kríza lesov je aj spoločenskou krízou, keď e, zanikne les, ľudia prídu o živobytie a často sú to tí, ktorí sú najchudobnejší a jedná sa pre všetkým o pôvodné obyvateľstvo v mnohých rozvojových krajinách. Čo spôsobilo túto situáciu? Predovšetkým sa dá povedať, že to je šírenie polnohospodárstva, ktoré vedie k odlesňovaniu. Asi 80 odlesňovania je spôsobené tým, že sa lesy vypalujú, aby sa získala pôda na polnohospodárskú produkciu. Takisto je potrebné uvedomiť si, že to nie je jediným dôvodom, takže potrebujeme komplexný prístup, ktorý rieši nie len šírenie polnohospodárstva, ale má na pamäti aj to, že šírenie miest, rozvoj infraštruktúry a baníctvo e, takisto zohrávajú svoju úlohu. Sú tu aj nepriame zdroje. Mnohé krajiny majú slabé politiky, slabú štátnu správu, nejasné práva vlastnícke, chýbajúce investície a predovšetkým vo veľkej miere sú to nezákonné činnosti, nezákonný výrub dreva, ktoré predstavujú asi 50 odlesňovania. Takže potrebujeme komplexný prístup a EÚ zohráva svoju úlohu. Prečo si myslíme, že EÚ má dôležitú úlohu v tejto veci? Pretože EÚ dováža a spotrebúva asi jednu tretinu dovezeného dreva, jednu tretinu e, dreva, s ktorým sa obchoduje a to súvisí s odlesňovaním, čiže to sú produkty ako palmový olej, meso, e, soja, kakao, e, kukurica a drevo. Keďže sme hlavným dovozcom týchto produktov, znamená to, že máme veľkú zodpovednosť, ale zároveň aj veľkú príležitosť ovplyvniť to, čo sa deje e, pri produkcii týchto komodít. Čiže nedá sa povedať, že odlesňovanie je problém niekoho iného, že sa to deje niekde inde na druhej časti planety podstate je to náš problém, sme súčasťou tohto problému a v našom oznámení sa snažíme povedať, že sme súčasťou riešenia takisto. A ak si spomeniem na to, čo povedala budúca predsednička komisie, že potrebujeme globálnu biodiverzitu, musíme sa zamerať aj na to, aby sme boli lídrami v boji proti odlesňovaniu na svete. Čiže o tom je to naše nové oznámenie a snad nám to pomôže zrealizovať toto poslanie Samozrejme, pracujeme v EÚ celé roky na otázkach lesa. 2003 sme mali akčný plán proti nezákonnému výrube lesa. E, mali sme akčný plán a takisto v roku 2008 v oznámení už sme vtedy si stanovili ambiciozne ciele boja proti odlesňovaniu. Povedali sme, že chceme zastaviť do roku 2030 stratu lesov na celosvetovej úrovni a že chceme znížiť odlesňovanie tropických lesov o 50 do roku 2020. To je v podstate už zajtra. A všetci vieme, že sa nám to nepodarí dosiahnuť. Takže jasne nedodržiavame to, čo sme povedali. Musíme si znovu premyslieť náš prístup, posilniť naše aktivity a predovšetkým rozšíriť náš súbor nástrojov. A o tom je vlastne toto oznámenie posilnenia aktivít EÚ na ochranu a obnovu e, svetových lesov, aby sme mali viac nástrojov na to, aby sme zabránili odlesňovaniu, aby sme zachovali prvotné lesy, aby sme zabezpečili, ochránili biodiverzitu po celom svete. Identifikovali sme 5 priorít, navrhujeme 36 aktivít v, v rámci týchto piatich priorít a v komunikácii je aj príloha, sú tu konkrétne odporúčania pre štátnu správu, ale aj pre zainteresované strany, občianskú spoločnosť a priemyselný sektor. A to kľúčové slovo, ktoré by som chcela, aby ste spájali s týmto oznámením, to je práca v partnerstve. To je kľúčovou časťou tohto oznámenia partnerstvo v rámci EÚ so zainteresovanými stranami, ale aj partnerstvo navonok s producentskými krajinami a s inými spotrebiteľskými krajinami. Tých 5 priorit, tých 5 priorit ktoré sme identifikovali, môžem ich stručne zhrnúť takými piatimi slovami. Chceme pracovať na strane dopytu, na strane ponuky, chceme posilniť medzinárodnú spoluprácu, musíme riešiť otázku financovania tohto všetkého a musíme sa pozrieť na vývoj, výskum, inovácie, aby sme mali lepšie informácie v boji proti odlesňovaniu. Ak môžem využiť tých zo pár minút, čo mi ešte ostalo, chcela by som sa trošku pozrieť detálnejšie na tie aktivity, ktoré navrhujeme. Začnem so znížením EU eh, e spotrebiteľskej stopy. Tu sú štyri oblasti, v ktorých môžeme konať, ktoré sme identifikovali. Pre všetkým aktuálna komisia mala povedať, že by sme nemali zvažovať ďalšie reglementačné a nereglementačné opatrenia na strane e, dopytu. E, vzhľadom na veľkosť nášho trhu to by mohlo mať významný dopad. Po druhé, mám veľmi dobré skúsenosti za posledné roky s vytvorením platformiem, e, ktoré prinašajú dohromady všetky zainteresované strany. Obehové hospodárstvo je dobrým príkladom, čiže ak budem mať platformu, kde zainteresované strany si môžu vymeniať názory a hľadať riešenia, ktoré fungujú pre lesy, ale sú aj schodné a realizovateľné pre napríklad priemyselný sektor, to je dôležitý druhý návrh, ktorý prinášame. Uvedomujeme si, že sa veľa toho deje aj v podnikateľskom sektore Takisto to vychádza z SDG. A myslím si, že musíme využiť aj zodpovednosť, spoločenskú zodpovednosť podnikov, zodpovedné správanie sa podnikov, dobrovoľné záväzky a pracovať s existujúcimi normami a certifikačnými systémami tak, aby boli lepšie, transparentnejšie, funkčnejšie, aby sme sa mohli spoliehať na uh, tie certifikáty. A naposledy, ako som už povedala, 15 Eh, odlesňovania súvisí s nezákonným výrobom lesa, čiže musíme našu EU legislatívu eh, zakomponovať, musíme náš plán legislatívy a akčného plánu mm, boja proti odlesňovaniu na ruky 18 až 22 zakomponovať, pozrieť na konkrétne opatrenia a zdôrazniť význam prísneho dodržiavania existujúcej legislatívy EU FLECT, ktorá zabraňuje tomu, aby sa na trh dostával tovar vyrobený z nelegálne vyrúbaného eh, eh, lesa. Musíme spolupracovať s partnermi, chceme pomôcť partnerským krajinám, aby mali udržateľný eh, hodnotový reťazec, ktorý vychádza z lesa. Musíme pomôcť krajinám a posilniť ich regulačný rámec a politiku, aby sa udržia, aby presadzovali udržateľné hospodárenie s lesmi. Musíme zabezpečiť to, že odlesňovanie nie je len téma, o ktorej do nekonečna hovoríme, ale aby to naozaj sa dostalo na popredné miesto politických dialogov a na popredné miesto všetkých politických a odborných diskusí s producentskými krajinami. A chceme opäť posilniť, to čo som povedala predtým, podporu zlepšenie správy a riadenia využívania pôdy a lesa e, v rámci nášho plánu činnosti FLECT. E, nič z toho sa neudeje samo o sebe, ak nebudeme mať dosť finančných prostriedkov. Takže zvažujeme rôzne oblasti, kde môžeme posilniť a môžeme zabezpečiť väčšiu finančnú podporu pre udržateľné hospodárenie s lesmi to je medzinárodná spolupráca, medzinárodné orgány, komodity, e, boj proti odlesňovaniu pri implementácii akčného plánu pre udržateľné financovanie, podpora producentských krajín na mobilizáciu verejných a súkromných financií a takisto chceme zabezpečiť, aby obchodný, obchodné dohody boli jedným nástrojom boja proti odlesňovaniu tým, že tam budú ustanovenia o ochrane e, lesa a o udržateľnom hospodárení s lesmi. A posledná vec, o ktorej by som chcela hovoriť, to je výskum a inovácie. My pripravujeme vytvorenie Európskeho observatória o odlesňovaní a zhoršovania podmienok lesa, ktoré nám pomôže monitorovať e, zmeny Eh, v eh, lese po celom svete a to, čo ich spôsobuje. A takisto eh, nám to pomôže podporiť rozvojové krajiny, spotrebiteľské krajiny, producentské krajiny a poskytneme im, aktiv- poskytneme im údaje, ktoré potrebujú na to, aby mohli príjmať konkrétne aktivity. A na záver chceme naďalej podporovať rozvoj globálnej regionálnych informačných systémov na monitorovanie lesných požiarov to tak zhruba, o čom je naše oznámenie. Chcela by som na záver len tak veľmi kratučko spomenúť najbližšie kroky. Momentálne plánujeme pomerne veľkú konferenciu DGNV, konferenciu o lesoch, lesoch v EÚ, ale aj v e, medzinárodných lesoch. Naplánovaná táto konferencia je na 22. 23. januára. Mm, už e, vytvárame platformu multi Mm, multistakeholder platformu e, pre dialog a chceme začať e, vyhodnocovať regulačné a neregulačné opatrenia na strane dopytu a takisto na komisii vedieme diskusie so Spoločným výskumným centrom o vytvorení EÚ pozorovateľne, pretože ako som povedala na úvod, situácia je súrna, takže naozaj nemôžeme čakať, musíme prijať opatrenia rýchlo a začať s implementáciou okamžite. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže už ste predpokladali, že sa príjmú reglementačné opatrenia ako jeden z ďalších krokov a po vystúpení pani van der Leiden. Eh, asi navýšime tú eh, latku ambície, to je úlohou tohto výboru a parlamentu budeme mať voľnú rozpravu, takže prvé kolo 8 otázok, skôr ako sa do toho pustíme. Chcel by som privítať skupinu mladých, ktorí sedia e, v zadných laviciach, skupina študentov z Nemecka. Takže v mene celého výboru by sme vás radi privítali. Je to z Johannes Communius školy na sever, školy na severe Nemecka, eh, jedna trieda žiakov. Eh, je veľmi zaujímavé pre nich eh, vypočuť si aj túto diskusiu, pretože to je o vašej budúcnosti, o mladých ľuďoch. Nie je to len o nás, je to o vás. Takže EPP, Peter Líze. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem Európskej komisii. Naozaj máme tu obrovský problém a to už dlhší čas a za posledné týždne sa to opäť ešte raz viac ukázalo a ľudia úplne právom e, žiadajú, aby Európska únia začala konať. A preto považujem za dôležité, že diskutujeme nielen dnes a tu, ale že prípadne o dva týždne sa budeme tou témou zaoberať v pléne. Trošku sme včera eh, na schodzi koordinátorov o tom diskutovali a myslím si, že je dôležité, aby sme k tej téme pristupovali systematicky, aby sme mali také väčšie vypočutie, aby sme eh, k tomu urobili aj iniciatívnu, teda správu z vlastnej iniciatívy. Eh, nechal som sa teda Eh, trošku aj eh, poučiť kolegami. Podľa mňa je ale dôležité aj to, aby sme všetkými tými opatreniami eh, neprinášali len nejaké zdanlivo jednoduché riešenia do popredia, ale aby sme nachádzali trvalo udržateľné, účinné riešenia. To je nesmierne dôležité, aby tie riešenia boli účinné, trvalo účinné. Pred niekoľkými rokmi sme mali príležitosť viesť rozhovory v Brazílii a Eh, vtedy mi povedal človek, ktorý teda nebol eh, z tábora Bolsonára, ale bol to človek, ktorý eh, sa voči prezidentovi stavia kriticky. Ten mi povedal, že Brazília to vníma úplne inak v Brazílii môžete 5 hodín letieť lietadlom a letíte iba nad lesom. Nevidíte nič iné, len les. Preto v Brazílii ten e, pocit, e, že by sme mali príliš málo lesa a že z toho vyplýva nejaké nebezpečenstvo z odlesňovania, tento pocit v Brazílii nie je až taký rozšírený a preto sa musíme veľmi dobre zamyslieť nad tým, ako zodpovedných, teda nielen Bolsonára, dokážeme trvalo presvedčiť o tom, že predsa len je to problém, a samozrejme súvisí to potom aj s našou dôveryhodnosťou, ako my budeme sa stavať k našim lesom v Európe, pretože v mnohých krajinách je veľmi málo lesa, musíme e, sa porozprávať aj o obnovení e, zalesňovania v Európe a musíme hovoriť aj o, o ochrane lesa. Musíme sa tu chopiť iniciatívy. Lesy v Európe sú vo veľmi zlom stave a aj tie musíme chrániť. Nechcem teda Mm, vyvodzovať nejaké príliš unáhlené závery, aj čo sa týka Mercosuru. E, nechcem mm, povedať, že všetko je super, ale bolo by nebezpečné povedať, že Mercosur teda v žiadnom prípade, pretože by sme stratili nástroj, ako možno trošku mm, ovplyňovať vlády v krajinách Mercosuru. Potrebujeme jasnú pozíciu, ale potom aj dialog a udržateľné riešenie. A to v dvojitom význame. Musí to byť teda ekologické, ale musí to aj trvalo fungovať. Ďakujem pekne. Okay, thank you. Have... Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť poslancom, že na tom, v tom prvom kole máte čas vždy dve minúty a v druhom kole minútu na vaše vystúpenie za socialistov. Oui, merci. Euh, je... Ďakujem pekne, aby som sa chcela poďakovať komisii za oznámenie, pretože toto oznámenie má v podstate také dve dôležité priority. Na jednej strane bojovať proti odlesňovaniu, ale zároveň nie len čo sa týka ťažby dreva, ale aj odvodených efektov spotreby eh, lesa. To je veľmi dôležitá oblasť a navrhujú sa tu iniciatíva reglementačná, čo je takisto zaujímavé. A takisto sa tu hovorí o otázke medzinárodného obchodného styku a teda otázka odlesňovania v rámci obchodného styku. To je veľmi zaujímavé oznámenie, teda podľa mňa. Mám takú prvú otázočku. Teraz keď máme toto oznámenie, tak predpokladám, že už sú tu predstavy o tom, ako by tá reglementácia mala vyzerať. Takže otázka znie, aký typ reglementácie by sme mohli mať. Vieme, že máme reglementáciu o lesoch, Timber Regulation a iniciatíva FLECT. Eh, mohli by sme mať rovnaký typ eh, regulácie, ktorá by sa týkala otázky odlesňovania nepriame odlesňovania, tak ako to navrhuje Európska komisia. To bola prvá otázka. Druhá otázka, hovorili ste o dohodách o voľnom obchode. Áno, súhlasím s tým, že mali by sme mať takéto dohody, obchodné dohody s inými časťami sveta, ale tieto obchodné dohody nemohli by zaintegrovať nielen záväzným spôsobom ochranu životného prostredia, ale aj e, sankcie, pretože momentálne, keď sa pozrieme na obchodné dohody, tak áno, hovorí sa tam o rešpektovaní životného prostredia, o Parížskej dohode, ale tieto časti, nie sú žiadne možné sankcie v obchodných dohodách v prípade nedodržiavania. Čiže aký typ sankcií by sme teoreticky mohli uviezť v obchodných dohodách, ktoré by umožnili potom povedať, že ak nebude sa rešpektovať napríklad, napríklad nejaký štát, príjme nejaké opatrenie, ktoré povedie k odlesňovaniu, povedzme Brazília, čo môžeme spraviť? Ako môžeme prijať systém sankcií e, voči krajinám, s ktorými sme podpísali obchodné dohody? Ďakujem pekne. Nil Storla, Cariniu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii za e, výborne odvedenú prácu. Ja vás e, môžem ubezpečiť, že tento výbor urobí určite všetko, čo bude v jeho moci, aby, e, aby odviedol tú svoju časť práce, povinnosti, pretože pre nás všetkých je to téma veľmi dôležitá. Zároveň však treba zdôrazniť výzvy, pred ktorými stojíme, popísať si ich. A problémom tu je, že je mnoho krajín, kde lesné hospodárstvo nie je dobré, kde sa lesy spravujú zle a Brazília, Brazília je práve takýmto prípadom. Pred niekoľkými rokmi e, bol problém s požiarmi, ktoré tam nedokázali uhasiť a momentálne e, horí aj Sibír a teda v Rusku takisto je problém nejako konštruktívne s tým naložiť. A teraz k dažďovému pralesu mm, samotnému ako, ako typu lesa. Jeden hektár dažďového pralesa má väčšiu biodiverzitu než celé Fínsko. No a musíme si preto uvedomiť, že hovoríme o veľmi, veľmi komplikovanej záležitosti Máme celkom zaujímavý problém v podobe soje. Európa je veľkým dovozcom soje a tým prispieva k tomu, čo sa deje v Brazílii, čiže budeme musieť nájsť riešenie aj tohoto problému. No a okrem toho treba ako vždy postupovať veľmi rozhodne a uvedomiť si, o čo tu vlastne ide. E, z toho oznámenia samotného na strane 4 sa hovorí o Európskej únii ako tom, kto e, teda je tam použitý anglický pojem trailblazing, ten, kto presekáva cestu. A už len tá konotácia, že pôvodne to bolo reálne presekávanie cesty v lese, tak ja si práve myslím, že toto nepotrebujeme. E, pani Mecano, lesy horia v Brazílii, v Afrike, v Rusku, ale aj v Grécku, v Španielsku, e, teda aj v Európe. A keď nehoria, tak e, sú pod útokom prezident Bolsonaro lesy, tak povediac, hodil pod nohy polnospodárskej lobby a komisia musí uznať fundamentálnu úlohu lesov ako plúc planéty a takisto priznať, že stav lesov je zlý. E, reakcia komisie je podľa môjho názoru veľmi mierna a e, ak komisia hovorí o nejakom dialogu, tak my by sme v prvom rade mali ukončiť systém samoregulácie odvetvia a mali by sme zaviesť záväzné pravidla. Ja by som chcela, aby komisia bola odvážnejšia, aby e, navrhovala také regulatívy, ktoré by obmedzili aj našu európsku spotrebu určitých vecí, napríklad spotreba kaká by prispela svojim znížením k záchrane lesov. To isté sa týka mesa a súvisiacich produktov. A zároveň eh, chcem apelovať na vyššiu politickú súdržnosť eh, a konzistentnosť, pretože my jednoducho nemôžeme uzatvárať dohodu o voľnom obchode s prezidentom Bolsonarom, ktorý otvorene likviduje amazonské pralesy. Toto jednoducho nie je konzistentné s diagnózou, ktorú ste vy sami v tomto dokumente formulovali. A ďalej k delegovaným aktom, ktoré napríklad e, e, teda z toho, z toho dokumentu ste vylúčili palmový olej, ale zabudli ste na sojový olej ako, e, ako palivo. 80 odlesňovania je spôsobené polnohospodárstvom, respektíve využitím krajiny pre, na polnohospodárske účely. A v návrhu komisie spoločnej polnohospodárskej politiky sa aktívne podporuje e, intenzívne polnohospodárstvo a obrovský dovoz takto vypestovaných produktov. My by sme mali obmedziť takéto dotácie, e, mali by sme obmedziť napríklad chov e, hospodárskych zvierat a presunúť sa, alebo presunúť aspoň podporu na udržateľné polnohospodárske postupy. A ja chcem teraz apelovať na to, aby sme zaviedli záväzný e, regulačný rámec na ochranu lesov. Ďakujem veľmi pekne pani Beňo za ID. Vážený pán predseda, kolegovia, výmena názorov svedčí o tom, že je dôležité chrániť les ako taký pretože eh, mm, eh, požiare v amazonskom pralese upozorní na problém odlesňovania, ale netýka sa to iba Amazonie, Sú tisícky eh, ďalších lesných požiarov v subsárskej Afrike. V podstate je to spôsobené polnohospodárstvom. Polnohospodári používajú, teda vlastne vypalujú pôdu a rôzne inštitúcie e, už vyprávali hodne dlho a teraz musíme prejsť k akcii a mať e, pre všetkým na to finančné prostriedky, čo sa týka Amazónie aj e, v subsaharskej Afrike. To súvisí s takými dohodami obchodného styku ako Mercosur. Sú tu nové polnohospodárske podmienky, ktoré musíme dodržať. Keď ste boli, e, hovorili ste o politickej e, v podstate e, v takom slogane, e, musíte presvedčiť všetkých politikov e, vaše územia zámorské nie sú e, dostatočne cenené. Preto by som chcela požiadať, e, aby e, francúzska Guajana, ktorá e, hraničí s Brazíliou, aby aj tá bola ochránená a e, ochraňovala sa biodiverzita v tejto krajine. Ďakujem. Herman Herman Tač za EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať e, komisii za toto oznámenie, pretože ochrana lesov a e, ochrana biodiverzity je vecou, na ktorej by malo záležať všetkým, každej vláde. Každá vláda e, de facto závisí od úspechu e, týchto aktivít, ale ja by som chcel no, možno e, bojovať proti až e, také neokoloniálne, takému neokoloniálnemu prístupu zo strany Európy voči určitým e, krajinám v zahraničí. Ja si myslím, že žiadna vláda nechce úmyselne likvidovať svoje lesy a platí to aj pre Bolsonára, ktorý tu bol viackrát spomenutý v negatívnom zmysle. Ja si myslím, že je potrebné vykonať určité kroky a samozrejme musíme dávať pozor, tak povediať, na situáciu na celom svete. A videli sme, alebo mohli sme vidieť, že pani Merkelová e, schválila rozhodnutie o e, ukončení prevádzky e, jadrových elektrární, čo viedlo k zvýšeniu emisí v Nemecku a všade inde, kde Nemecko nakupuje elektrínu a nikto o pani Merkelovej nehovorí tak, ako o prezidentovi Bolsonarovi. A ja si myslím, že táto komisia a náš výbor a Európska únia, Brusel a tak ďalej, e, chce dbať na to, aby e, lesy e, boli funkčné. A funkčnosť znamená, že ľudia v tých lesoch žijú, žijú z lesov, to platí aj pre Španielsko a mnohokrát tie regulatívy sú kontraproduktívne. Jednoducho nie je možné tie lesy čistiť, dáme tomu starať sa o ne, stúpa tam množstvo um, lesného odpadu, konárov, toto potom uh, podporuje šírenie požiarov. Uh, ja som uh, um, bol v lesoch, navštevujem lesy um, v okolí Stredozemné mora. Stredozemné mora, alebo teda okolie, je zalesnené len na 2% a pritom je to les, ktorý je veľmi dôležitý a jeho väčšina je v Španielsku. A tieto lesy sú využívané už stovky rokov veľmi racionálne a prepačte, prerušuje predseda, ale e, vypršal vám čas. Pán Terč pokračuje, pokračuje, áno, už končím. E, toto je práve jeden prípad, kde e, zásahy zvonka jednoducho môžu situáciu zhoršiť. Prepačte, hovorí predseda, všetci budeme musieť dodržiavať tie dve minúty, lebo ináč to nestihneme. Pani Hazenkamp za GUE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, svet horí, a to doslova, pretože všade na svete e, lesy horia až po zem. To platí pre Amazóniu, ale aj e, oblasti bližšie pri Bruseli, v Nemecku, okolo Ambachu, v Rumunsku, aj v Holandsku momentálne sú lesné požiare a je ohr- vyhnutím je ohrozený milión druhov živočíchov a rastlín. E, tu ide o to, že môžeme e, stratou lesov prísť o veľkú biodiverzitu, ale ak Európska únia bude pokračovať v súčasnej poľnohospodárskej politike, tak e, budeme len zhoršovať možnosť prežitia tých druhov, ktoré momentálne žijú v lesoch a to sa týka aj pralesa v oblasti Amazónie. Toto je oblasť, ktorú ohrozuje nielen Bolsonaro. E, jednoducho e, odlesňovanie v, amazonskom, v amazonskej oblasti je priamým dôsledkom európskej politiky. My e, dovážame obrovské množstvo soje priamo z Brazílie a takisto hovedzieho mesa. Tie čísla sú jednoducho obrovské a dá sa to povedať aj tak, že amazonské pralesy horia a sú odlesňované kvôli tomu, aby my sme mohli mať svoju soju a hovedzie. Takže ja e, chcem e, apelovať na komisárku Malmström, ktorá je zodpovedná za obchod, za obchodnú politiku, e, aby podporila záchranu lesov aj zmenou obchodnej politiky. A tu ide a komisár Vela, ten sa aspoň snaží, ale E, nestačí to. A e, veľkým problémom je intenzívny chov e, hovedzieho dobytka. Toto je jednoducho problém, ktorý môžeme vyriešiť v Európe a práve tu u nás by sme mali začať tým, že zastavíme obchodnú politiku, ktorú diktuje súčasná dohoda s Mercosurom. Ďakujem veľmi pekne. Posledným rečníkom v prvom kole bude pani Evi za nezaradených. Grazie, prezidente. Eh, dunque, io sono contenta di leggere. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som veľmi rada, že v oznámení komisie sa klade veľký dôraz na spotrebu v Európe a tým pádom naše dovozy, ktoré eh, priamo eh, súvisia s problémom odlesňovania, okrem iného aj v Brazílii. Tá, to odlesňovanie je plánovité, je tak povediac integrované, je veľmi efektívne a je to spôsobené práve našou vlastnou spotrebou. Viaceré kolegyňa a kolegovia tu už spomenuli meso a soju. E, jednoducho naša vysoká spotreba priamo prilieva e, olej do tohto lesného požiaru. Takže by som chcela apelovať na to, aby, aby sme sme konali aj v tejto oblasti. Padli tu už slova o tom, že by sme mali zmeniť obchodnú politiku a potrebujeme jednoducho väčšiu odvahu konať aj v týchto oblastiach. Konečne sa tu objavuje e, vôľa aspoň pozrieť sa na spotrebu mesa, znížiť ju a nastoliť istú rovnováhu, tak aby Európska únia zaujala jasný postoj a výrazne sa snažila o znižovanie spotreby mesa medzi európskymi občanmi. Ďalším problémom je spotreba geneticky modifikovaného osiva, respektíve e, plodín rôznych druhov. Toto tiež je záležitosť, ktorú e, treba Ehm, vniesť do nášho rozhodovania, ktorú treba zvážiť. Ehm, protestuje sa ehm, aj tu v parlamente proti takejto spotrebe, ktorá má veľký vplyv na odlesňovanie. Ďakujem vám. Ďakujem. Ešte než dám slovo vám ešte na informáciu. Peter Líze o tom hovoril vo svojom vystúpení. Včera bola schodza koordinátorov a teda väčšina politických skupín sa vyjadrila za e, správu z vlastnej iniciatívy legislatívnu, e, teda zameranú na odlesňovanie e, na základe E, oznámenia komisie a samozrejme na základe toho, čo sa toto leto dialo. Takže samozrejme poskytneme vám k tomu ešte formálne viac informácií, aká, aký bude rozsah tejto iniciatívnej legislatívnej správy po ďalšej e, schôdzi koordinátorov, ktorá bude o e, pár dní v Štrásburgu, ale je dôležité, aby sme sa venovali práve tejto e, diskusii o e, odlesňovaniu, odlesňovaní väčšina Eh, politických skupín eh, tohto výboru eh, sa rozhodla, že využijeme tento nástroj, teda legislatívnu iniciatívnu správu k tomu, čo oznámila komisia. Upresnené to bude teda o pár dní v Štrasburgu. A dám teraz slovo komisii, možno nejakých 50 minút maximálne, 5 minút maximálne, aby sme teda mohli mať ešte druhé kolo otázok. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať eh, tak za podporu, ako aj konštruktívnu kritiku, ktorá tu odznela. Ak by som mohla zoskupiť tie vaše pripomienky a reagovať eh, na ne hromadnejšie, tak v prvom rade sa chcem vyjadriť, alebo teda mám pocit, že ste hovorili o potrebe určité regulácie, um, zmeny životného štýlu, úpravy obchodnej politiky uh, a, potrebu, a o potrebe Um, nejakej spoločnej um, koordinovanej aktivity, takže ja to skúsim takto zoskupiť a skúsim reagovať na tieto oblasti. Viacerí ste uh, povedali, že, by, že, že je dôležité, aby Európska únia otázku dovozu komodít, ktoré súvisia s odlesňovaním, upravila legislatívne a e, celkom správne sa zaujímate o e, náš názor na to, ako by takáto právna regulácia, takáto zákonná regulácia mohla vyzerať. A ja vás asi sklamem, keď poviem, že nemáme v tejto chvíli e, nejakú predstavu o tom, a akým spôsobom by sme túto oblasť e, e, legislatívne upravili. My budeme uvažovať o regulačných opatreniach a ako povedal predseda, nová predsednička komisie eh, hovorila o veľkej, vysokej miere eh, ambícií v tejto oblasti. To sa teda týka eh, boja proti odlesňovaniu. A teraz k tým typom regulácie, ktoré by prichádzali do úvahy. Nechcem to zatiaľ predbiehať, lebo je príliš skoro, ale pred týmto oznámením sme realizovali niekoľko štúdí, vrátane štúdie reálnosti aktivít, ktoré by bolo možné podniknúť v legislatívnej oblasti. A e, skúvala sa tam otázka due diligence e, v legislatíve a e, viacerí ste spomínali napríklad nelegálnu ťažbu dreva a nariadenie o dreve, o ťažbe dreva. Tam by sme mohli určité pravidlá zakotviť a um, tiež je možnosť, e, teda bude treba zvažovať, či e, pravidlá nastavíme pre jednotlivé sektory alebo globálne. E, jeden z rečníkov spomínal, že je veľa ľudí, ktorí vedia o lesoch viac než komisia a tu je samozrejme potrebné komunikovať s dotknutými krajinami, s príslušnými orgánmi v štátoch, ktoré budú musieť vykonávať isté opatrenia, pretože nám je zbytočná ambiciozná legislatíva, ktorá v praxi nie je vykonateľná, pretože je príliš e, komplikovaná alebo e, príliš e, finančne náročná. Takže toto všetko bude treba v tej našej analýze zohľadniť a posúdiť, aké regulačné opatrenia by sa mohli uplatniť v boji proti odlesňovaniu. Tiež, ak chceme byť e, priekopníkmi vo svete, musíme viesť svojim vlastným príkladom. A to možno e, bude znamenať aj veľmi prísne uplatňovanie existujúcej legislatívy, teda napríklad e, nariadenia o ťažbe dreva. My by sme mali presadzovať alebo teda mali by sme bojovať proti nelegálne, nelegálne ťaženému drevu, a to tak na svete, ako aj v Európskej únii. A my s veľkým záujmom e, sledujeme, že mnoho e, obcí, regiónov sa zaoberá odlesňovaním a rieši otázku toho, čo napríklad nelegálne, nelegálna ťažba e, dreva spôsobuje z hľadiska lesného pokryvu a lesných ciest. Nemecko je takýmto príkladom. Máme tu Spinebergu v Nemecku, kde Ehm, mm, obec sa rozhodla ehm, vysádzať e, stromy. E, to bol taký projekt, ktorý bežal toto leto a e, je to jedna z možností, ako prispieť áno, aj napríklad k ehm, otázke klimatu, boju proti klimatickým zmenám. Takže potom je tu ďalšia vec. Neviem, či dospejeme k nejakej politickej dohode Ehm, o tom, akú úlohu zohráva obchod. Ehm, obchod evidentne prispieva k odlesňovaniu, pretože dovážame výrobky z tretich krajín, ktoré spôsobu odlesňovania. Lenže hoci obchodné dohody sú jedným z nástrojov a umožňujú nám viesť intenzívnejší dialog s príslušnými krajinami, v prípade Mercosuru, ak dojde k ratifikácii tejto obchodnej dohody, tak v princípe um, pritiahneme Brazíliu k parížskej dohode, e, pretože sú tam kapitoly o udržateľnosti obchodu a e, existuje, alebo teda navrhuje sa proces riešenia sporov. E, toto je vec, ktorá je troška odlišná od zbytku tej dohody, ale je to veľmi dôležité, ak chceme zaangažovať napríklad občianskú spoločnosť, a to chceme, ak chceme prehlbiť dialog, čo tiež chceme. Viacerí z vás ste Eh, hovorili o úrovni ambícií a viem, že už som prekročila čas, eh, za čo sa ospravedlňujem. Viacerí ste povedali, že eh, musíme konať teraz, musíme zavrieť tie naše trhy pred dovozmi, alebo teda prestať dovážať produkty, ktoré spôsobujú odlesňovanie. Nemyslíme si, že to je správny, správna cesta a nemyslím si, že by to bolo kompatibilné s pravidlami VTO. A pravdepodobne to ani nie je opatrenie, ktoré by teleso ako Európska únia ktoré stále tvrdí, že podporuje multilateralizmus a dialog a verí e, v určitú potrebu presvedčenia na báze vedeckých faktov prijalo. Takže my sme o tom hovorili už e, predtým. E, účinné dlhodobé riešenia nemôžu byť unilaterálne, musia vždy vychádzať z dialógu a z presvedčania ostatných. Takže ak hovoríme, dajme tomu o Brazílii, tak je treba hovoriť o odlesňovaní, ale už tu bolo eh, povedané, že eh, mnohým ľuďom to pripadá inak než nám. Hej, my máme svoj názor. Prepačte, hovorí predseda, asi budem musieť ukončiť toto vaše vystúpenie. Ešte budete mať priestor odpovedať eh, po ďalšom kole. Teraz si dáme priestor na nejakých 6 otázok. Mám tu teda to, toľko rečníkov by som toľkýmto rečníkom by som dal priestor teraz. Možno ešte sa dostaneme aj k ďalším Teraz pani Novak za EPP. Nisem zasledila enega problému. Ja som si veľmi podrobne preskúmala a prečítala túto správu, ale jednu vec som tam nenašla, ktorú um, konštatujeme v Slovensku. A síce ehm, vynútené ničenie lesa, ehm, alebo teda zničenie lesa v dôsledku prírodných katastrof. Napríklad sme mali ľadovec, eh, alebo teda krupovitie a tým eh, vznikli obrovské škody na stromoch a tieto škody sa teda nedali dostatočne včas odstrániť. A v týchto lesoch sa rozšírili škodcovia a títo škodcovia sa nestavia, nezastavia na hraniciach. Museli sme teda uh, tie stromy vyrúbať. Venuje sa aj týmto otázkam dostatočná pozornosť? Uh, thank you. <laughs> uh, I have a comment on the... E, ja hovorí ďalší rečník. Pán Vežik, som teraz na rade? Neviem. Prepačte, pani Weiss. Bez mikrofónu, žiaľ. Sorry, I'm deaf in my in one ear. Prepačte, na jednu ucho nepočujem. <laughs> Ja, mňa by zaujímalo, čo sa myslí tými regulačnými opatreniami alebo regulatórnymi opatreniami pri, pri, pri intenzifikácii krokov na boj proti odlesňovaniu a aký časový harmonogram si máme predstaviť eh, pri tom, čo sa spomínalo predtým, teda to hodnotenie, analýza koľko to bude trvať. My chápeme, že tu istá netrpezlivosť, ale zároveň by sme mali veľmi jasne a na základe vedeckých faktov zabezpečiť udržateľný rast, a to najmä v menej rozvinutých krajinách. A um, ak by sme využili obchodné dohody a urobili z nich uh, rukojemníkov, tak by to nebolo správne a to by asi nepomohlo nejakému udržateľnému rastu v týchto krajinách. Čiže čo sa myslí tými eh, regulačnými legislatívnymi opatreniami a aký časový harmonogram si potom máme predstaviť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, za SAD pani Hujteland. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani riaditeľke. Um, za to, že som prišla. Um, my asi nemôžeme urobiť úplne všetko, ale mali by sme urobiť to, čo je v našej moci, aby sme zmenili tú politiku, ktorá platí v súčasnosti, keď je vidno, že to spôsobuje odlesňovanie a požiare. Skrátka všetko to, čo spomenuli aj kolegyne a kolegovia, ale chcem spomenúť e, význam alebo dôležitosť toho, aby sme um, lesy spravovali dobre a správne. Toto môže pomôcť klíme. Takýmto spôsobom môžeme udržateľne lesy využívať a zanechať ich aj použiteľné pre budúcnosť. Neil Storvalds spomenul, že je ehm, situácia v rôznych e, častiach sveta odlišná. A toto je tiež treba zohľadniť. A ja sa teraz e, chcem e, spýtať komisie veľmi konkrétne, čo sa robí preto, aby spotreba a dovoz Európskej únie neprispievali k odlesňovaniu v tretich krajinách. Ja som počula, že ste to spomenuli, ale chcela by som konkrétnejšie príklady. Nechcem nejakú všeobecnú diskusiu, chcem konkrétne odpovede. Prepačte, prerušuje predseda, prepačte, Mari, ale budeme musieť dodržať tú jednu minútu. Prepačte, snažila som sa dostať slovo v tom prvom kole, ale dobre. Dobre, teraz pani Dali za SAD. Ďakujem. Vzhľadom k tomu, že máme jednu minútu, prejdem rovno k veci. Toto je vec, ktorá sa týka e, priamo klimatických zmien a ja chápem, že komisia musí veci posúdiť a to bude trvať istý čas, ale sme samozrejme a pochopiteľne netrpezliví. E, komisia hovorila o spotrebe v Európskej únii, ale spýtam sa priamo, ak komisia zvažuje napríklad e, stimuly pre biopaliva a energetické, energetické využívanie plodín, e, ktoré produkuje polnohospodárstvo, tak e, si uvedomuje, že to prispieva priamo k e, odlesňovaniu a čo s tým chce robiť. Komisia tiež spomínala financovanie. Ja viem, že Európska únia nie je celý svet, ale sme lídrom. Aspoň v krokoch zameraných na boj proti klimatickým zmenám. A ako je možné, že hlavní signatári Parížskej dohody, ktorí sa zaviazali, že budú chrániť a ochraňovať e, lesy. Ako zabezpečiť, že to naozaj budú robiť? Ďakujem, pán Hosling za zelených. Kolegyne a kolegovia, považujem za mimoriadne naivné, e, keď teraz hovoríme, že pána Bolsonára presvedčíme argumentami, aby zastavil odlesňovanie, ak e, s niekým uzatvoríme obchodnú dohodu, kde sa hovorí, že áno, amazonský prác chceme využívať, tak sa asi nemusím čudovať, e, že keď e, slubujem import e, tisícov tón hovedzieho mesa do Európy, že na to padajú hektáre lesa. Ak povieme, že tam nie sú sankcie v, tom, v tej dohode, tak je to v podstate bez zube a vidíme to teraz naozaj drasticky na vlastné oči, aké to má následky. Čiže je to teda záväzne komisia alebo nie? Myslím, že je to také trošku že to má taký zelený rámec, e, tá dohoda, ale nie je to záväzné. A druhá vec, e, Európska únia má tiež ohrozené lesy. V Nemecku strácame 100 tisíc hektárov e, v dôsledku sucha, v dôsledku extrémneho leta a tiež musíme prijať opatrenia, aby došlo aj k istému pretvoreniu lesa, aby to boli také prírodnejšie lesy, nie nejaké lesné plantáže, ktoré slúžia len na produkciu dreva. Mr. Wallace for the GUE. Wallace za GUE. Mr. Wallace for the GUE. Pán Wallace. Ja bez mikrofónu. Your, your mic, please. Prosím, zapnite si mikrofón. Najprv, sa pre, na, na, najprv meno, potom, potom mikrofón. Áno, je e, tu jasná dohoda, že musíme chrániť lesy, ale ťažko zladíme túto e, pozíciu s dohodou Mercosur alebo už s existujúcou e, politikou voľného obchod, voľného obchodu. 10 tisíce požiarov, e, ktoré e, sa teraz tento rok vyskytovali v Amazónii, to vlastne e, E, je spôsobené aj potravinovým reťazcom v Európe. Takže tieto ťažobné e, spoločnosti na oboch e, stranách Atlantiku sú hlavnými príčinami, prečo sa to deje a bránia nám vlastne v našom boji proti kolapsu klímy. Juncker oslavoval historické pokračovanie európskeho dedičstva, takého, takejto ťažby a vykoristovania, čo sú akoby hodnoty Európy could uh, turn off your mic. Thank you. So... Vy ste si vypli mikrofón, ďakujem pekne. A ešte posledné dve otázky, na ktoré máme čas. Ospravedlňujem sa s ostatným poslancom. Pán Viezik, EPP. Thank you. Uh, I have a comment on the... Ďakujem. Mám uh, spoločné a konkrétne opatrenie na boj proti uh, odlesňovaniu a zmene klímy a to je vysadzovanie nových lesov. V prvom rade musíme naozaj vyzdvihnúť, že nesadíme lesy, ale stromy. A Eh, ak len eh, si myslíme, že vysadíme stromy, tak eh, to je takisto prispieva k problému, potom sa tam vyskytuje likožud a tak ďalej. Nie je to súčasťou vitálnych, stabilných lesov, sú to zase len plantáže. A keďže chceme ten problém riešiť, musíme to robiť striktným zachovaním existujúcich intaktných lesov, prírodných lesov a musíme umožniť vývoj novým lesom, aby sa prirodzene vyvíjali nové lesy. To sa robí tak, že sa budú propagovať bezzasahové územie, územia a rezervácie, kde má les šancu prežiť, prispôsobiť sa a byť súčasťou udržateľného regionálneho rozvoja. Ďakujem. Ďakujem. Posledná otázka, pani Burkhardt, SAD. Ďakujem pekne. Mnohé otázky, ktoré som chcela nadniesť, už zazneli, ale jednu vec považujem ešte za veľmi dôležitú na základe e, oznámenia a síce musíme vidieť aj ten tlak vo vlastnom, vlastnom konaní. To je dôvod, dôvod prečo Amazonia uh, ehm, horí, je to, ako spotrebujeme, um, ako máme my spotrebu, čo importujeme. A to bude uh, dôležitý bod, keď sa v iniciatívnej správe budeme týmto zaoberať. Ale budeme hovoriť aj o ďalších vesiac, um, ehm, ktorými sa parlament e, zaoberá, napríklad dohovor s Mercosurom. Ale čo som ešte chcela povedať e, v krátkosti, to je úloha indigénnych, indigénneho obyvateľstva, pôvodného obyvateľstva. Ako Európska únia e, v týchto medzinárodných obchodných rámcoch, do ktorých chceme vstúpiť, keď chceme spoločne konať, ako chceme chrániť práva e, týchto, tohto pôvodného obyvateľstva? Aký je plán komisie? Thank you for... Ďakujem a komisia má mm, teraz príležitosť v ostávajúcich maximálne 5 minútach zareagovať. Ďakujem pekne. Ak e, súhlasíte, najprv by som dala slovo kolegom z DGD, e, kolegyni. Áno, aj my sme chceli vyzdvihnúť e, ten vonkajší aspekt. My v DEVKO sa zameriavame na to, ako by sme mohli podporiť investície a rozvojovú spoluprácu Eh, napríklad v oblasti udržateľného polnohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva. Ako viete, eh, v EU Global, to je nové eh, nariadenie pre financovanie, ktoré bolo predložené, tam je EFSD, aby sa teda e, využilo aj financovanie zo súkromného sektora. Čiže skúmame, ako tie nástroje, ktoré by sme mali k dispozícii, by mohli zabezpečiť, že investície z Európy a aj z ďalších krajín e, príspejú k udržateľne e, riadenému polnohospodárstvu, biologickému polnohospodárstvu, aby sme pomáhali našim partnerským krajinám urobiť obrovský skok, aby sa vyhli chybám, ktoré sme urobili my v Európe. A ak sa ocitnú z oči oči nejakej úprave, ktorú budeme posudzovať spolu s kolegami v DG eh, pre životné prostredie, budú na to pripravení, budú mať pripravené systémy, eh, s ktorými budú môcť pracovať a my budeme ich partnermi. Takže to je asi také zhrnutie toho, čo robíme v oblasti financovania. Samozrejme, máme trošku náročnejšiu pozíciu, pretože to nariadenie je ešte stále predmetom rokovaní medzi radou a parlamentom a musíme e, začať už celé programovanie, ale e, zvolená predsednička komisie e, má ten nový Green Deal, a e, teda sú tam aj aspekty toho, ako spolupracovať s našimi krajinami, spolupartnermi mimo EÚ. Je tam časť týkajúca sa práve týchto partnerstiev. Ďakujem, Uh, Takže budem hneď, e, hneď na to nadviažem beriem na vedomie veľký záujem o um, túto, toto nariadenie. Ja teda zopakujem, čo som už povedala. Pre mňa ešte privčas uh, sa nejako konkrétnejšie vyjadriť uh, k tomu, čo v tom nariadení asi bude. Môžem povedať, že chceme spustiť tento proces hodnotenia čo najrýchlejšie a správne ste poukázali na to, že tieto regulačné opatrenia musia byť uh, veľmi pozorne uh, zvážené, a nie je možné, že by nejaký návrh e, o nariadenia bol predložený v priebehu jedného roka. E, jednoducho ten princíp e, lepšej legislatívy to neumožňuje. Musíme urobiť aj dobré posúdenie vplyvov. Chcem sa ešte vrátiť k otázke obchodných dohôd, keďže ste ich opäť spomenuli. Z nášho pohľadu môžem povedať len, len toľko, že dohody o obchode sa za posledné roky vyvinuli. Všetky nové obchodné dohody, ktoré teraz vyrokovávame, majú záväzné ustanovenia, záväzné pre partnerské krajiny, ktoré veľmi často súvisia práve s riadením e, lesného hospodárstva. Máme tam multilaterálne dohody a takisto Eh, sú tam eh, ustanovenia týkajúce sa rešpektovania Parískej dohody. Čo sa týka Brazílie a záväzkov eh, v rámci Parískej dohody ako takej, bude, e, efekt, bude potrebné zastaviť to odlesnenie, je tam to moratórium, e, ktoré budú musieť Brazílii dodržiavať. Takže budeme naďalej argumentovať, že ak sú e, uzatvorené obchodné dohody, rozširuje to náš súbor nástrojov. Samozrejme chápeme, že parlament už dlho sa mm, kriticky sa k účinnosti týchto dohodných, teda dohod o obchode a o ich e, kapitolách vzťahujúci sa na udržateľný rozvoj. Za posledné roky prebehla dosť dlhá komplexná diskusia medzi inštitúciami, aktívne sa na tom podielal Európsky parlament a sú tam tie kapitoly týkajúce sa obchodu a udržateľného rozvoja. A záver minulý rok z týchto diskusí bol, že ďalšie opatrenia je možné prijať podľa toho, aké budú konkrétne prípady. A komisia vyzvihla, aké je dôležité, aby sme sa angažovali s členskými štátmi, aby sme naďalej e, analyzovali efektívnosť týchto kapitol o udržateľnom rozvoji a DG Trade naozaj chce robiť tieto priebežné analýzy, naďalej revidovať tieto otázky. Predseda, ďakujem pekne. Ja samozrejme viem, že chcete o tom diskutovať, ale budeme mať ešte príležitosť vrátiť sa k týmto témam, či už odlesňovaniu alebo e, k tej otázke obchodu. E, takže sa ospravedlňujem s jedným poslankyňom a poslancom, ktorí nemali možnosť ujať sa slova, chceli sa vyjadriť, ale bohužiaľ máme časové obmedzenia. E, takže chcem vás len opäť vyzvať, aby ste maximálne využívali svoj časový limit 2 minúty, 1 minútu, pretože inak nebudete mať všetky, všetci možnosť vyjadriť sa v rozprave. Ďakujem pekne e, komisii za túto prvú výmenu názorov na tému odlasňovanie. Myslím si, že všetkým nám je jasné, že to nie je posledná takáto rozpráva vzhľadom na ten záujem, ktorý to vyvolalo e, vo výbore a vzhľadom na strategický význam tejto témy. Navrhujem takú minútku, dve e, prestávky a potom prejdeme na ďalšiu tému. Ďakujem pekne. Uh, Dobre, takže opäť uh, budeme pokračovať. Je suis ravi d'accueillir. Som veľmi rád, že medzi nami môžem eh, privítať pána Petričoneho, ktorý je generálnym riaditeľom DG Klima. A budeme mať možnosť prvej výmeny názorov mm, ku konkrétnej otázke zmeny klímy. Eh, samozrejme, komisia už svoje eh, veci predložila, ale je to veľmi aktuálne keďže mm, aj budúca predsednička komisie sa e, vyjadrovala na túto tému, čo je to ten Green Deal, e, čo je to vlastne e, akási, aktualizácia týchto cieľov EÚ, uhlíková neutralita 50-40 Tie nové ciele, ktoré máme na stole, to je dôležité, aby sme si to aby sme si to e, pozreli, ehm, aby sme si pozreli možnú cestu vpred k e, našim novým zázveskom. Takže nech sa páči, máte slovo nejakých 10-15 minút a potom e, budeme mať teda diskusiu s poslancami. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky. Prajem všetkým dobrý deň. Ďakujem za túto príležitosť vystúpiť pred výborom v jeho novom zložení a ospravedlňujem eh, komisára Kaneteho, ktorý dnes sa cestuje a teda nemôže sem prísť. Chcel by som dotiahnuť štyri veci. Poprvé, chcem pripomenúť v krátkosti, kde sa nachádzame, čo sme za posledných 5 rokov dosiahli. Po druhé, chcem povedať čo najviac, čo môžem povedať v situácii, ktorá, ako asi viete, je trošku komplikovaná. Teda čo e, plánujeme v novom mandáte? Po tretie, chcem e, vyzdvihnúť, že paralelne e, sú tu aj dôsledky toho, čo sme urobili v predošlom mandáte, čo treba samozrejme zobrať do úvahy, implementovať legislatívu. No a po štvrté, chcel by som vám v krátkosti načrtnúť, e, kde sme teda mimo našich hraníc, pokiaľ ide o medzinárodné dohody. Takže poprvé, e, táto komisia plne naplnila svoje ciele e, teda na tento mandát so zásadnou podporou vášho predchodcu Výboru pre životné prostredie, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri e, udržiavaní vysokej úrovne ambícií. Videli sme aj e, vývoj v rade, teda správnym smerom. Mnohí z vás ste sa podielali na trialógoch v rade a viete, že to e, bolo náročné, ale všetko, ako sa hovorí, koniec dobrý, všetko dobré. A samozrejme, naša práca nekončí um, týmto mandátom. Takže máme všetkú legislatívu, ktorú potrebujeme na to, aby sme dosiahli ciele, ku ktorým sme sa zaviazali, čiže minus 40 emisí do roku 2030. Máme viac než to, ak sa tá legislatíva plne a správne implementuje, tak EU28 by mala dosiahnuť redukciu okolo 40 a ešte dôležitejšie je, že táto legislatíva e, vytvára vlastne akýsi základ, bez ktorého by e, nebol možný ďalší pokrok. Máme tu istý skok v kvalite, pokiaľ ide o typ, hĺbku šírku legislatívy v porovnaní s cieľmi 2020. Nie je to len skok, pokiaľ ide o čísla, ale je to aj skok e, vzhľadom na to, ako sme zorganizovaní, ako to dokážeme ďalej e, rozširovať. ETS e, prešla hĺbkovou reformou a tá reforma funguje. Ja chcem pripomenúť, že tá časť reformy týkajúca sa stability trhu vstupuje do platnosti tento rok a zvyšok reformy vstupí do platnosti budúci rok a predsa už v druhej polovici v roku 2018 sme videli, ako zásadne stúpla cena uhlíka, teda z historicky nízkej úrovne. Trh to posolstvo pochopil predvídal reformu, naďalej eh, veľmi stabilne k tomu pristupuje. Takže nie len, že eh, zásadne stúpli ceny, ale trend naďalej rastie, rastie postupnejšie, stabilnejšie, konštantne a tým sa dosahuje náš cieľ, aby sme vyslali priemyslu veľmi silný signál e, vzhľadom na uhlík, ale dávame im aj dosť priestoru na to, aby oni dokázali sa tomuto e, prispôsobiť. Čiže um, chceme si samozrejme zachovať aj um, konkurencieschopnosť. Dúfajme, že ten trend bude pokračovať, ale momentálne nie, je, um, nie sú žiadne známky toho, že by ten trend sa mal zvrátiť. Prečo to hovorím? Pretože bez tejto reformy by bolo nemysliteľné vôbec e, uvažovať nad tými vecami, o ktorých e, hovorila e, zvolená predsednička von der Leyen, že by sme sa mali nad nimi zamyslieť, pokiaľ ide o politické pokyny alebo usmenenia. Čiže radikálne sme zmenili kvalitu legislatívneho základu, na čom teraz v budúcnosti budeme môcť stavať. Prešli sme od spoločného rozhodovania, k teda nariadeniu, ktoré je podstatne podrobnejšie, pokiaľ ide o záväzky mm, členských štátov v sektore ETS. Poprvýkrát do legislatívneho e, rámca e, bol e, vlastne aj sektor využitia pôdy zakomponovaný. Posilnili sa ciele, pokiaľ ide o osobné vozidlá, a máme prísne e, štandardy aj na nákladné vozidlá. Tieto štandardy ešte sa musia osvedčiť v realite, ale myslím si, že sú dobré dôvody e, veriť, že trh sa pohne k tým čistým e, vozidlám. Uvidíme, či tento pohyb na trhu je, bude dostatočne silný, aby dosiahol to, čo chceme v našom harmonograme dosiahnuť. Inak budeme potrebovať novšiu generáciu štandardov, ktoré budú ešte prísnejšie a komisia jasne povedala, že nebude váhať predložiť nové štandardy, možno už využije tú klauzulu strednodobej previerky. Nebudeme čakať do roku 2030, aby sme teda skonštatovali, ako trend vyzerá. Takže je to veľmi dôležitý balík. Netreba ani hovoriť, že nemôžeme sa uspokojiť e, a ani nejak nikto sa teraz neuspokojuje, či už v parlamente, v rade alebo v komisii s tým, že tá diskusia už bola dostatočná. E, o chvíľu sa ešte vrátim k tomu, že či tam bolo tých 40 či 45 Ale urobili sme aj veľký krok pred tým, že sme minulý novembre predložili to oznámenie s cieľom na rok 2050. E, klimatická neutralita, čiže čistá nula v polovici storočia, to bol úspech sám o sebe, ale vzhľadom na ten cieľ samotný, ale takisto e, to rámcuje všetko ostatné, čo sme urobili doteraz. Vysiela to veľmi jasný signál, že e, to, čo sa e, v minulosti robilo na dosiahnutie cieľa a nič viac, že to teraz e, treba naplánovať tak, aby sa ten cieľ dosiahol, ale aj s perspektívou, že sa to v budúcnosti ešte rozšíri a že sa nebudú prijímať v dvoch prípadoch tej istej politiky. Čiže ten e, cieľ na rok 2050 splňa aj strategickú funkciu a teda začína sa to prejavovať už e, teraz, nie v nadchádzajúcich dvoch desaťročiach. Samozrejme, ten cieľ ešte nie je cieľom únie, stále je to návrh komisie, ale Európska rada v júni mm, nebola celkom úspokojivá, ale 24 členských štátov z 28 bolo za a štyri členské štáty e, neodmietajú princíp, ale e, argumentovali, že je potrebné viac času na to, aby prebehla diskusia u nich doma, aby sa vytvorili podmienky eh, na to, aby cieľ bol realistický, kde sa napríklad majú nájsť zdroje na takúto masívnu modernizáciu, masívne investície aj do zmeny našej ekonomickej štruktúry, ktoré sa to bude vyžadovať. Ďalšia vec, s ktorou bola komisia veľmi spokojná, bola, že eh, ako sme si prijali v novembri minulého roka, tento proces prebehol veľmi otvorene, transparentne. Eh, diskusia sa konala vo všetkých členských štátoch. My sme svojou trošku k tomu prispeli, ale videli sme, že prakticky vo všetkých členských štátoch boli veľmi vážne iniciatívy, aby sa toto diskutovalo nielen vo vládnych kruhoch, len v parlamente, ale širšie, v regiónoch, medzi občanmi, v občianskej spoločnosti a myslíme si, že je to rozhodujúce, pretože cieľ takéhoto kalibra s dopadom, ktorý sa dá od neho očakávať na našu ekonomiku a spoločnosť, ten musí e, byť predmetom veľmi hlbokého konsenzu v spoločnosti, aby sa udržal na nadchádzajúce 30 ročia. Takže kde sme... A, pardon, ešte jednu vec som zabudol povedať a je to tiež veľmi dôležitá inovácia. E, a to je no, nariadenie o správe governance, čo sú tie národné energetické klimatické plány. Nie je to len nejaká byrokratická procedúra. To, ako to celé prebieha, ukazuje, že to bude rozhodujúce preto, aby sme dosiahli ciele. Ak si myslíte, že Únia pravdepodobne splní svoj cieľ do roku 2020, tak situácia v jednotlivých členských štátoch je dosť nerovnomerná viac nerovnomerná, než by sme si boli prijali a je prekvapivé, kde, a boli je prekvapenia, kde teda bolo viac problémov, než sme očakávali. A zistili sme to už v roku 2017. Boli možno isté náznaky, čísla, e, ktoré ale ukazujú reálny trend, e, tie sme dostali až veľmi neskoro. A teraz e, má každý členský štát veľmi solidný plán. Tie plány majú isté medzery, Myslím si, že o tom ste už diskutovali s kolegom Jorgensenom, pokiaľ ide o, najmä o stranu energetickej efektívnosti. Tie medzery sú veľké a znepokojujúce, ale nie sú radikálne a nie sme milión míl vzdialení od toho, aby sme dosiahli e, tie ciele a vieme to už v roku 2019, čo je najdôležitejšie. Čiže od roku 2019 do roku 2030 by malo byť možné ten problém ešte vyriešiť. Je to teda nástroj, ktorý bude mimoriadne cenný na to, aby sme odhalili problémy včas, aby sme mali možnosť a čas to včas napraviť, aby sme to potom nemuseli urobiť na poslednú chvíľu veľmi narýchlo. Takže ako ďalej, ako som povedal pre úradníkov komisie, je to taká spleť, zložitá situácia, pretože ešte nová komisia nebola e, konštituovaná, ani neviem, kto bude môjim novým priamým nadriadeným. Takže naozaj neviem. Áno, mm, tentokrát mimoriadne nejak sa e, v neklebeti ale určité veci môžeme povedať. Môžeme extrapolovať z politických usmernení budúcej predsedničky komisie. Jednoznačne táto komisia bude vychádzať z aky a rýchlejšie sa posunie vpred, ako minimálne my na komisii sme to očakávali. Dojde k zrýchleniu práce a ambícií. Po druhé, v politických usmerneniach sa implicitne e, hovorí, že ako ekonomická, tak aj politická situácia sa zásadným spôsobom zmenila od roku 2014, kedy Európska rada naposledy prijala závery na túto tému a aktuálna komisia začala s touto prácou. V dôsledku toho naša hospodárska analýza je trošku zastarala. My sme hodnotili e, pred 4-5 rokmi, ako by vyzerá situácia. Potom sme sa zamerali na prípravu legislatívy a jej prezentáciu a schválenie. Potom sme sa zamerali na hospodárskú analýzu uhlíkové neutrality. A myslím si o tých usmernení a v tých usmerneniach je jasná otázka. Teraz nastal čas spraviť znova hospodárskú analýzu. A to čo najskôr, ale aj čo najkomplexnejšie, najkompletnejšie a najtransparentnejšie. Takže čo vlastne, ako vyzerá ekonomika v roku 2019 a ako máme a akú môže mať Európska únia naozaj ambíciu vzhľadom na aktuálnu hospodárskú situáciu od teraz do roku 2030 vzhľadom na aktuálnu situáciu. Po druhé, sú viacero veci, na ktorých sa intenzívne pracuje posledných niekoľko rokov. Možno, že nastal čas jednoducho to počiarknúť a e, povedať si, kam sme sa dostali, lebo obrazne povedané zatiahnuť sieť a zistiť, čo sme ulovili. Mm. Budeme mať udržateľný investičný plán. Dlhodobá analýza svedčí o tom, že hlavnou témou sú masívne investície v Európe na najbližších 10 rokov. To je tá hlavná myšlienka. To je zásadný predpoklad čohokoľvek, čo sa má udiať. Pracujeme na príprave nových, lepších investičných nástrojov. Pracovali sme na zracionálnení a na tom, aby do rozpočtu sa všade premietla klíma. Pracovali sme na tom, aby zvyšok rozpočtu dodržiaval záväzky z Paríža. A tu sa chcem poďakovať predovšetkým parlamentu a tomuto výboru za to, že nadviazali na túto tému a naozaj to presadzovali jednoznačne. Je to kľúčové. Bez toho by to nešlo. Obrovský kus práce sme odviedli v rámci udržateľného financovania, vytvorili sme rámcové podmienky pre investorov, aby vedeli, či ich investície sú udržateľné alebo nie, alebo to, do čoho investujú, je udržateľné alebo nie. A potom máme plán činnosti, ktorý sa dá zmeniť priebežne. Nechceme mať niečo dokonalé hneď, ale momentálne máme na stole viac ako dosť na to, aby sme mohli predložiť včas plán udržateľnej aktivity, prispôsobenie. V roku 2018 sme vyhodnotili našu stratégiu do roku 2030. Bola úspešná, vzhľadom na to, čo to bolo. Začali sme v situácii, kedy prispôsobenie sa sa v mnohých krajinách zanedbávalo. E, mnohé krajiny nemali ani národný prispôs- plán prispôsobenia sa. A teraz už takmer, takmer, minimálne 25 členských štátov má tento plán a tie štáty na tom pracujú. Výmena názorov, výmena informácií, vedeckých poznatkov. To sa násobí. Už ani nevieme, koľko e, existuje adaptačných plánov na úrovni miest, obcí a naozaj sa musíme posunúť, musíme mať novú stratégiu prispôsobenia sa, ktorá bude taká rozpracovanejšia, nielen nejaká základná kostra. Mm, nechceme veľa regulovať, ale určité veci musíme spraviť. Napríklad na komisii pracujeme na európskych investíciách a usmeneniach o tom, ktoré investície v podstate sú dobré pre klímu a ktoré nie. E, tieto usmernenia budú k dispozícii členským štátom, miestnej samozpráve, poisťovniam, aby pripravili svoje vlastné plány e, pre investície, ktoré budú byť označené ako v podstate e, prispôsobené na klimatické zmeny to je, investície sú miestna záležitosť, ale to nám nebráni v tom, aby sme dali dohromady poznatky, usmernenia, užitočné indície toho, aké normy pre budovy napríklad povedú lepšiemu výsledku, to znamená, že budovy budú odolnejšie voči klimatickým zmenám. To je všetko súčasťou stratégie prispôsobenia sa. Tretia vec, implementácia paralelne v, porovn- v popri tom, čo robíme eh, v rámci novej ambície, je jasné, že implementácia toho, na čo sme sa dohodli za posledných 5 rokov, je kľúčová z rovnakých dôvodov, ako som povedal už predtým. Ak nedokážeme náležite implementovať legislatívu, ktorú sme spravili, tak je naivné myslieť si, že pomôžeme zvýšiť ambície. A na záver, Pani budúca predsednička komisia správne zdôraznila význam medzinárodnej aktivity. Tu znásobujeme naše multilaterálne a bilaterálne e, činnosti v rámci e, e v rámci COP e, v San Diego budeme hovoriť o e, rokovaniach o trhoch s uhlíkom, ale pravdou ostáva aj to, že naši partneri sa nebudú riadiť našou výškou ambícií, ak nedokážeme ukázať, že to funguje. Takže domáca stratégia je najlepším aktívom, ktoré môžeme mať v rámci medzinárodnej činnosti. Ak dokážeme vytvoriť hospodárstvo a spoločnosť, ktorá bude stále čistejšia a v konečnom svetku klimaticky neutrálna a zároveň budeme zabezpečovať prosperitu, to je najlepší spôsob, ako presvedčiť partnerov, aby sa, eh, mm, aby sa riadili našim príkladom. A takým krajinám ako aj Čína, aj tak vzdialím, ako Čína, aby sme im ukázali, že to, čo robíme, je schodné, realizovateľné, aby to mohli opakovať. Ďakujem pekne výmena názorov, aká je aktuálna situácia, výhľadky toho, kam by sme sa mohli dostať v rámci nadchádzajúcej komisie. Takže prvé kolo, každý má dve minúty, začneme koordinátormi EPP. Peter Lize. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Skupina EPP môže podporiť snahy Uršili von der Leyen, že potrebujeme väčšiu ochranu klímy a mm, dohodli sme sa v marci, že chce mať klimatickú neutralitu a teraz musíme rozpracovať detaily. Pani Ursula von der Leyen povedala, že chceme, aby verejnosť išla s nami, aby sme chránili pracovné príležitosti. To je veľmi dôležité. Aj v tom zmysle, čo povedal pán generálny rediteľ v Európe a chceme pokročiť, tak musíme naďalej mať, e, zachovať priemysel a aj pracovné príležitosti. Ak nie, tak nás nikto nepodporí. Legislatíva je veľmi dôležitá, to plne podporujeme. A takisto by som chcel doplniť, že špecifické jednotlivé členské štáty sa odkláňajú od používania uhlia, alebo sa rozhodli, alebo sa o tom rozhodnú. Ešte len to treba vnímať aj vo svetle ETS. Možno by sme mali cieľe EU stanoviť vyššie. Pani van der Leyen hovorila aj o letoch. Kolegovia na DG Move možno by mali byť súčasťou diskusie, ako sme si vypočuli včera. Asi nás to nepresvedčilo, čo sme počuli, takže e, legislatívne kompetencie parlamentu sa musia posilniť, ale obávam sa, že v tejto veci sme zatiaľ nezaznamenali nejaký pokrok. Fond e, pre spravodlivý prechod, inovačný fond, to má zabezpečiť to, že verejnosť bude za nami stáť a že sa spolu pripravíme na klimatickú neutralitu tento rok ak by sa to, tieto fondy sa dali naštartovať už tento rok, bolo by to jasný odkaz pre podnikateľský sektor, že ich chránime. Ďakujem. Ďakujem pekne. SAD. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán generálny riaditeľ, za to, že ste prišli dnes medzi nás. Ako ste spomenuli, za posledný rok ste naozaj prijali kroky na navýšenie snah znížiť emisie a prechod na udržateľnejšie využívanie a produkciu energie. To je pozitívne, ale nestačí to, to všetci vieme. Aktuálne úsilie e, nestačí na dodržanie záväzkov z Paríža ani dosiahnutie dlhodobého cieľa klimatickej neutrality v roku 2050. A preto očakávanie na novú komisiu sú vysoké a parlamente sme zobrali na vedomie to, že pani Ursula von der Leyen povedala, že klíma má byť prioritou jej mandátu. Očakávame, že komisia bude konať rýchlo, rezolutne a nastaví Európu na tú správnu cestu pre ochranu klímy. Musíme to robiť aj efektívnym spôsobom. A jeden z najlepších spôsobov je použiť a zabezpečiť to, aby fungoval dobre systém EU ETS je to najefektívnejší spôsob, ktoré EÚ má na zníženie emisí, čo sa nákladov týka. Preto sa chcem pýtať komisie, či zvažuje navýšenie ročného nábehu, e, tak aby sa vydávalo viac emisných e, kreditov, aby sa tak viac znižovali emisie. Takisto, keďže e, pani budúca predická komisia spomenula ETS a námorný sektor, kedy uvidíme, kedy sa dožijeme toho, že námorný sektor bude VTS. Takisto sa chcem opýtať na nariadenie o effort sharing, zdieľanie úsilia. Komisia zvažuje obmedziť určitú flexibilitu, ktorá momentálne existuje, pretože vieme, že členské štáty ju využívajú a to nie je dobre pre klímu. A potom na záver, spomenuli ste novú hospodárskú analýzu, ktorú pripravujete. Chcela by som vedieť, kedy. Pretože Nechcem, aby to bolo niečo, čo nám zabráni v konaní, v rýchlom konaní. Ďakujem pekne. Ďakujem za veľmi konkrétne otázky. Za Renew. Dobrý deň. Je mi potešením hovoriť v mene kolegyne Storvalds a v mene Renew Europe Group. Som členom rozpočtového výboru a všimol som si, že je tu kognitívny nesúlad. Na jednej strane v lete hovoríme, alebo sme si teda stanovili vysoké e, ambície v klimatick- klimu emisie a teraz po lete rada znižuje e, peniaze, ktoré tak veľmi potrebujeme na to, aby sme zrealizovali naše ambície. Momentálne máme problém s dosiahnutím aj tých 20%, ktoré sa spomínali pred letom taká istá kognitívna disonancia e, sa týka aj členských štátov. A pýtam sa na vás, ako môžeme stanoviť záväznejšie ciele emisie pre členské štáty. Je to skôr e, e, nie technická otázka, je to skôr ústavná otázka, otázka na štátnu správu. Aké nástroje máte v zmysle použiť, aby sa to zabezpečilo, pretože jednoznačne nie sme Spojené štáty, nemôžeme žiť tak, ako Kalif- Kalifornia sa snaží dosiahnuť nejaké ciele ktoré sú úplne iné na e, stredozápade. Toto je Európa. Európa musí mať jasné ciele a spoločnú stratégiu, čo sa týka emisí. Ďakujem. Za zelených Michel Blows. Ďakujem pekne. Ďakujem aj to, že ste pochopili, že tu som že je potrebné konať oveľa viac v oblasti klímy a teraz je tu nový parlament, je tu nová tzv. klimatická generácia, e, ktorá ide do ulic a hovorí, že mali by sme počúvať vedcov. A ja si myslím, že je to pre nás veľká zodpovednosť tu v parlamente a pre vás ako novú komisiu na najbližších 5 rokov, aby sme priniesli výsledky, ten cieľ 1,5 stupňa, to by mal byť cieľ iba 66% pravdepodobné, e, že e, sa nedostaneme do tej situácie, že e, bude e, planeta tak horúca, že sa na nej nebude dať žiť. To je veľká výzva. Takže otázky. Už sme počuli, že cieľ do roku 2030 by sa mal navýšiť. Dúfam, že sa zvýši dokonca ani tých 55%. Nestačí. Aktuálne národné energeticko-klimatické plány ešte nevychádzajú z tohto cieľa. A, ešte, už, a už teraz je tu rozdiel. Takže, čo spraví komisia do konca roka preto, aby pomohla členským štátom e, vyplniť túto medzeru, e, tieto rozdiely a komisia, ste pripravená neskôr pripraviť záväzné smerné čísla, ak členské štáty nedokážu prekonať túto priepasť? Takisto um, Vaše úvahy o tom, čo sa dá ešte spraviť, som si vypočula. Rád by som sa dozvedel viac o klimatickej legislatíve. Podľa nás je veľmi dôležité mať dlhodobú stratégiu a zvýšený cieľ do roku 2030. Aby toto bolo premietnuté do zákona, klimatického zákona, potrebujeme mať jasne zadefinovaný klimatický rozpočet, ktorý bude kompatibilný s Parížskou dohodou. To tiež by malo byť v zákone. Hovorili ste o normách a prehodnotení v roku 2023. ETS v štvrtej fáze začne iba v roku 2021 a vieme, že potrebujeme každý týždeň, každý mesiac, aby sme znižovali emisie uhlíka. Takže môžeme už teraz pozmeniť štvrtú fázu ETS a zakomponovať aj cenu uhlíka do tohto nového ETS. Ďakujem pekne. So no representative for ID. Nikto tu nie je za ALDE. Tak poďme na EKR. Poďme na EKR. Pán Vondra, ďakujem pekne, pán predseda. EKR je tu a sme tu ako konzervat konzervatívci zastupujeme nielen mladých, ale aj strednú a staršiu generáciu. A ak chcete dosiahnuť veľké ciele, tak musíte motivovať ľudí, musíte im dať cukrík. O, tom, o cukríkoch sme počuli veľa, ale musíme e, použiť aj palicu. O tej sme tak veľa nepočuli. E, ja by som sa chcel zamerať na jeden z tých troch dokumentov, ktorých máme diskutovať. E, lirický názov Demokratické rozhodovanie v EÚ energeticko-klimatickej politike, kde sa navrhuje prechod na QMV kvemy v zdaňovaní. Ja by som chcel povedať, teda hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, by som si chcel vypočuť názor komisie, mal by sa to volať, ako zničiť EÚ. V skutočnosti v minulosti integrácia EÚ mala zbližovať členské štáty Európy znamená, malo to znamenať e, spoluprácou cez väčšiu oblasť úspory a zabezpečiť hospodárskú súťaž. Preto moja krajina vstúpila do EÚ pred 15 rokmi. Teraz je to transformo, ak by sme transformovali tento dokument na realitu a použili by sme doložku pasarel na Európskej rade a zaviedli väčšinové hlasovanie v oblasti zdaňovania, napríklad zdaňovania uhlíka, tak to je v podstate cesta k zabitiu Európskej únie. Je to koniec voľnej hospodárskej súťaže v oblasti daní. Je to začiatok dramatického nárastu cien osvetlenia, kúrenia, dopravy pre našich občanov. Je to viac ako len, je tu viac ako len o oceliárne alebo o námornú dopravu. Je to otvorená pozvánka preto, aby žlté vesty protestovali v každom každúžičkom hlavnom meste Európe. Dokument komisia ja si, si uvedomuje e, tú pascu, preto hovorí o tom, že si to vyžaduje významnú redistribúciu a takto zelená revolúcia sa zmení na červené peklo, čo ja si veľmi dobre pamätám z minulosti u nás doma a nechcem, aby sa to opakovalo. For GUE, e, Mike Wallace. Za GUE Mike Wallace. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda jednej zo správy Komisie o národnej energeticko-klimatických plánoch sa uvádza, že NECP by mali podporovať dobudovanie projektov infraštruktúry e, plynovodov, aby všetky regióny mali prístup k terminálom skvapaneného plynu. Tieto energetické terminály boli budované a využívali americký plyn. E, vieme, že e, počas dopravy a frakovania dochádza k úniku a tým pádom E, tento skvapalnený plyn je ešte možno horší ako uhlie v rámci životného cykla. Jean-Claude Juncker povedal prezidentovi Trumpovi, že EÚ zareaguje a že zvýši spotrebu tohto špinavého paliva Samozrejme, to, ako takto chcete dosiahnuť efektívne klimatické aktivity, chceme zabraniť klimatickému chaosu. V Írsku budujeme terminál e, skvapaneného plynu, čo komisia nazýva projekt spoločného záujmu. Ja tu vidím iba záujem priemyslu fosílnych palív. Iba ten sa, tieto záujmy sa chránia. Otázka na komisiu. Čo je dôležitejšie vo svetle, v očiach komisie? zabezpečenie väčších ziskov pre eh, nemecký automobilový priemysel alebo zabezpečenie toho, že je možné zachovať život na tejto planete? Moja druhá otázka. Naozaj si myslíte, že je dobrým nápadom pre Európu prina z Ameriky dovážať e, plyn? Myslíte si, že to je tá správna cesta vpred? Ďakujem pekne. Sú to zástupcovia z ID? Nie? Takže odpovede komisie. 7 až 10 minút, nech sa páči. Um, I'll give my best. Tak, je to trocha výzva, ale pokúsim sa. V prvom rade chcem len pripomenúť, že komisia pomerne jasne povedala, že jediná možnosť vytvoriť funkčnú stratégiu je zároveň z nej urobiť, tá pre klímu je, je zároveň z nej urobiť e, stratégiu ekonomickú. My v Európe zatiaľ nemáme konsenzus na e, to, aby sme realizovali tieto reformy bez toho, aby išlo zároveň o stratégiu podporujúcu e, prosperitu. Naša ekonomika potrebuje modernizáciu, E, sme v tej časti cyklu, kedy je treba investovať obrovské peniaze do obnovy priemyslu a um, tu jednoducho mnoho Teraz, teraz stojíme pred tým, či budeme investovať takým spôsobom ako predtým, že sa budú zase využívať fosílne paliva v tom novom cykle, alebo budeme investovať e, tak, aby priemysel využíval obnoviteľné zdroje energie vo väčšej miere. Ak um, sa nerozhodneme pre tú druhú cestu, tak sa nám nepodarí dekarbonizovať Európu a ak e, to neurobíme my, tak zrejme nikto iný na svete sa o to tiež nebude snažiť. Je to možné, podľa nášho názoru, je to možné bez likvidácie hospodárstva. To je téza, ktorú komisia zastáva niekoľko rokov. A z toho, čo som si vypočul, tak v tejto snemovni, ako aj na rade, mám pocit, že existuje politika, ktorá by mohla byť prijatá konsenzuálne. Veci, ktoré budeme robiť, eh, tak všetky vlastne budú tomto duchu. A ETS, padli tu otázky na ETS. Obávam sa, že v tejto fáze, ak by som vám povedal nejaký osobný názor, tak by som zavádzal, takže nechcem k tejto veci, alebo v tejto veci ehm, niečo povedať bez toho, aby sme ehm, dokončili ekonomickú analýzu, ktorá, tá posledná verzia je 5-ročná, čiže nemá zmysel, aby sme vychádzali z týchto, e, z týchto starých údajov. Trvá to síce nejakú dobu, ale nebude to trvať väčšine. A ja by som povedal, že od začiatku, kedy sme vlastne dostali zadanie, alebo odkedy dostaneme zadanie, tak e, bude trvať asi rok, kým budú k dispozícii výsledky a tie výsledky budú východiskom pre vypracovanie legislatívnych návrhov. Vieme si predstaviť, že tam bude veľa záležitostí. Je tu celá tá otázka sprísnenia ETS a to aj e, vo forme e, každoročného, každoročného redukovania e, objemu povoleniek. Toto je vec, ktorú sme zatiaľ nemohli vysledovať. Pravdepodobne budeme ETS musieť zmeniť ešte predtým, než tento efekt budeme schopní pozorovať v praxi, čo bude náročné, ale bohužiaľ, tak to musí byť. A e, my potrebujeme na základe analýzy vypracovať nejakú dôveryhodnú hypotézu, ako takéto sprísnenie bude mať, e, aký bude mať efekt. A predsednička, nadchádzajúca predsednička spomenula mnohokrát e, oblasti dopravy a výstavby ako možnosť ďalšieho zlepšovania stavu, ale to bude znamenať, že nariadenie o rozdelení bremena budeme musieť vyhodiť do koša a preskúmať dôsledky. Ak presunieme niektoré sektory, ktoré momentálne sú mimo ETS do ETS, tak potom jediná zodpovednosť za znižovanie emisí bude na ETS. Členské štáty už zrazu nebudú mať žiadne zodpovednosti v oblasti e, znižovania emisí na báze nariadenia o e, rozdelení bremena. Ako to bude fungovať, neviem, ale bolo by veľmi nerozumné, keby sme e, zákonodarcom predložili návrh e, bez toho, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Ako som povedal, nebude to trvať väčšine. Tá dôkladná analýza má vyžaduje svoj čas, ale nie príliš dlhý, ale musíme ju vykonať a takisto bude treba vykonať verejné konzultácie, pretože by sme chceli, aby e, každý do tohto procesu mal možnosť zasiahnuť a to nie je automatická vec. Čiže tí z vás, ktorí sa pýtate, či to urobíme, tak v tejto fáze, prechodnej fáze medzi e, funkčnými obdobiami komisie, chceme minimálne odporúčiť komisii, aby vykonala dokladnú analýzu čo najrychlejšie. Pričom ehm, fond na prechodnú úpravu E, takže tento e, fond pre e, spravodlivý prechod v Just Transition Fund bude závisieť od výsledku rokovaní o MFF, ale bude musieť byť súčasťou toho balíka. Podľa nás, a teraz nechcem hovoriť nejaký svoj osobný názor, ak zvýšime prostriedky na spravodlivý prechod a budeme nasadzovať nové technológie rýchlejšie, tak si nemôžeme klásť e, nejaké veľké ambície, pretože vyššie ambície vyžadujú e, všetky tieto prvky a najmä ten fond pre spravodlivý prechod, pretože tí, ktorí utrpia tým prechodom, musia byť kompenzovaní. A potom e, istej kognitívnej disonancii v komisii. Komisia musí prichádzať s návrhmi, s návrhmi ktoré odrážajú realitu, napríklad Brexit. Zároveň však sa neviem ubrániť dojmu, že keď sa rokuje na rade, tak áno, počujem tam rozpor. Ehm, sú názory, že tento prechod bude vyžadovať financie a to je investícia. Sú tu iné názory, ktoré zase tie financie uvoliť nechcú, ale v konečnom dôsledku e, viacročný finančný rámec by mal vyčleniť prostriedky na túto oblasť. NECP. Tieto plány e, podľa môjho názoru dávajú členským štátom určité povinnosti. A ak v konečnom dôsledku tieto národné energetické a klimatické plány členských štátov nebudú dostatočne ambiciozne, pričom nejde o len nejaké vyjadrenie úmyslu, ale o legislatívne záväznú záležitosť, tak pokiaľ nebudú dostatočne ambiciozne, tá komisia zváži schválenie opatrení na európskej úrovni. Aj keď zatiaľ náš názor je taký, že je efektívnejšie a rýchlejšie ak členské štáty podniknú opatrenia na základe týchto plánov na vnútroštátnej úrovni. My samozrejme spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme ich príjmeli e, k zlepšeniu konečnej verzie plánov. Mnohé plány budú iné, než sú v súčasnosti, pretože odkedy boli spracované, boli podniknuté mnohé ďalšie iniciatívy. Je to prípad Írska, kde e, takisto je, sú ambicioznejšie e, aktivity, ktoré už prebiehajú, než tie, po ktorých volal pôvodný plán. To, to isté sa týka Holandska. Neviem, či ta, ten výsledok bude dobrý alebo bude lepší, ale každopádne rozbiehame proces spolupráce s členskými štátmi a za uplynulých, uplynulé obdobie sa e, veci začínajú hýbať. Potom je tu otázka najnižších cien uhlíka. toto je, podmienko, alebo toto je podmienené analýzou, ktorá bude samozrejme zverejnená. Ja vzhľadom k času, ktorý mám k dispozícii, sa nebudem veľmi vyjadrovať k zdaneniu. Poviem len, že určite nie je našim úmyslom, aby sme zlikvidovali Európsku úniu. Plynová infraštruktúra. No, buďme realisti. Svet bude aj v budúcnosti spalovať fosílne palivá, ale máme rôzne možnosti. Máme rôzne možnosti toho, čo spalovať a ako nakladať so spalinami. A to je práve e, súčasťou plánu do roku 2050 a preto by e, Ursula von der Leyen chcela, aby tento cieľ do roku 2050 bol právne záväzný a bol formou zákona. Čo chceme dať najavo plinárenskému odvetviu? E, v princípe E, nemáme problém s tým, aby e, do roku 2050 e, CO2 teda emisie CO2 klesli na nulu. Je možno, že sa nám to podarí, ale jasný cieľ, ktorý navrhujeme Európe, je nulové emisie z výroby elektriny do roku 2050 nulové emisie CO2, alebo ináč, ináč nedosiahneme tie cieľe. Či to bude znam, znamenať dekarbonizáciu plynu alebo splodín zo spalovania zemného plynu alebo žiadny plyn, to sú možnosti, ktoré treba zvážiť, ale do roku 2050 chceme e, mať úplne dekarbonizovanú výrobu elektriny, takmer dekarbonizovaný priemysel, nízkouhlíkovú mobilitu a možnosť absorpcie nielen emisí, e, ktoré produkujeme, ale aj niečo naviac. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, hovorí predseda, takže teraz prejdeme k druhému kolu otázok. A tu ako prvá dostane slovo pani Dali na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť. Ja by som sa totiž chcela sústrediť na vyjadrenie, ktoré práve odznelo o spojení sektorov, zlúčení sektorov, ako, alebo teda pripojení sektorov, ako je doprava a stavebníctvo do systému ETS. To je diskusia, ktorá prebiehala už pred 5 rokmi a nemôžem povedať, že by som bola presvedčená o tom, že to bude fungovať dobre, obzvlášť ak hovoríme o doprave a o stavebníctve, čo sú neporovnateľné sektory s e, napríklad sektorom výroby cementu alebo, alebo výroby oceli kvôli oddiel, eh, rozdielným charakteristikám, ktoré chcem samozrejme priblížiť. Takže sa pýtam komisie, alebo teda žiadam eh, komisiu, aby sme neunáhlili eh, vstup dopravia stavebníctva do ETS, pretože my musíme naozaj veľmi dôkladne zvážiť efektívnosť takéhoto kroku. V súčasnosti nie je E, žiadne hodnotenie toho, čo by to znamenalo z cenového hľadiska pre napríklad cestnú dopravu. Nehovoriac o tom, že je mnoho štúdí, alebo viacero štúdí, ktoré ukazujú, že cena ETS v takejto situácii by bola astronomická, ak by sme mali e, dosiahnuť nejakú zásadnejšiu zmenu v sektoroch, ako je doprava. Podľa nás zacielené opatrenia, ako napríklad štandardy CO2, ktoré uplatňujeme a na ktorých pracujeme, sú preferovaným, preferovaným riešením. Môžu pomôcť pri dekarbonizácii a môžu nám pomôcť dosiahnuť cieľ, ktorý sme si predsa vzali dosiahnuť. Ďakujem pani Arena za SAD tiež. Mimochodom, ZPP tu nemám žiadosti o slovo, takže... Ďakujem, pán Petričone som e, nadšená, že vás tu vidím vo výbore Envy. Pracovali sme spolu už aj Vinta. Vieme, že časť e, redukcie emisií e, je aj z toho, že sa vlastne vysťahuje výroba, ktorá emituje tieto emisie. A v rámci teda dekarbonizácie, teda tej e, uhlíkovej neutrality, berie sa toto do úvahy, e, pretože ak zoberieme európsku spotrebu, tak by sme asi o 30 mali zvýšiť tie emisie. E, čiže v týchto predpokladoch, v týchto kalkuláciách, ktoré ste robili, pozerali ste sa aj na e, túto otázku znižovania našej, e, našho objemu emisí tým, že sa delokalizujú vlastne výrobné e, podniky. Spomínalo sa tu oceliarstvo, cementové, cementové monetárne. E, iné e, krajiny sú pokročilejšie, pokiaľ ide o zelenú produkciu týchto e, materiálov a vieme, že náš cementársky priemysel neinvestoval do nových technológií. Takže ako môžeme pomôcť takýmto sektorom, aby sa mm, obratili na tie nové technológie, aby boli podstatne výkonnejší mm, vzhľadom aj na túto uhlíkovú neutralitu. A potom ešte oceliarský priemysel, tam je to vlastne Čína, ktorá nám kom, kuruje, absolútne eh, teda ne, nečasne. No a ako budete zareagovať na takéto prispôsobenie mm, práve v Číne? Ďakujem pekne. Ďakujem. Za EPP teraz je prihlásená pani Spiraky. Ďakujem, predseda. Je teda si dôležité zdôrazniť, že komisia nie je pripravená otvoriť ETS. Dobre som to pochopila, áno alebo nie? Pretože ak chceme ehm, rozvíjať ďalšie opatrenia pre špecifické sektory ako sektor výroby e, cementu alebo ocely, tak e, je treba e, zvážiť aj prípadný vplyv na ich konkurencieschopnosť. Takže chcem vedieť, aký je váš názor na diskusiu, ktorá už prebieha ehm, ohľadom Border Adjustment Tax. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Paris. Um, thank you, chair. Pani, ďakujem veľmi pekne. Pán e, predseda, pani pán generálny riaditeľ, jedna vec, ktorá asi nie je úplne zjavná všetkým, ktorí sú tu, a teraz vychádzam z vedeckých e, faktov, nachádzame sa v naliehavej situácii, klimaticky e, naliehavej situácii a e, toto je vec, ktorá jednoducho je podložená. Čiže sa pýtam, či vaša ekonomická analýza zahrňa aj analýzu škôd, ktoré nám spôsobia klimatické zmeny. Či ste to do tej rovnice započítali, tie, tá zvýšená frekvencia a magnitúda záplav, požiarov a Ehm, všetkých ostatných e, záležitostí súvisiacich so zmenou klímy. Toto všetko nám bude spôsobovať zvyšujúce e, sa škody a keď e, ľudia budú bojovať o prežitie, tak im bude úplne jedno, či Európa bude produkovať nejaké úžasné sofistikované produkty, takže to je tá druhá stránka veci. A e, ešte jedna vec, e, to vaše pracovné zaťaženie, ktoré je veľmi vysoké, o tom sme už počuli. E, vaše generálne riaditeľstvo je najdôležitejšie na svete, ale chcem sa vás spýtať, zvládate to, čo máte naložené na stoloch? Máte dostatočné zdroje? Alebo by sme mali zvýšiť váš rozpočet? <laughs> Takže to, je, to bolo pre komisiu od zelených. Pani Rivazi. Pani, pani Rivazi teraz za, za zelených, naozaj z tých zelených. Ďakujem pekne, ďakujem za vystúpenie, pán generál riaditeľ, pretože chápete, že napriek tomu, čo povedali mnohí kolegovia, legislatíva klimaticko-energetická je vlajkovou legislatívou Európy. Ja som bola spravodajkyňou pre energetickú správu a musím priznať, že sa jedná o text, ktorý naozaj na európskej úrovni je dobrý, pretože ide o strategickú výzvu. Problémom teraz je to, že sme si stanovili ciele, zistili sme, že nie sú dostatočne ambiciozne, tak aby zodpovedali COP21, že musíme ísť ďalej. To, čo ste povedali, musíme byť ambicioznejší. Zároveň e, si hovorím, že by som rada si vypočula vašu odpoveď na rok 2020. Ktoré štáty nesplňajú stanovené ciele? Neviem mimochodom, či Francúzsko dosiahne svoj cieľ z roku 2020. No a potom sme povedali, že by bolo dobré, aby sme mali metánovú stratégiu, pretože metán e, v podstate, čo sa týka skleníkových plynov, je dôležitý. Komisia tu predloží, má predložiť návrh, v akom stave to je. A potom koherentnosť, Preto ste povedali, že naša hospodárska analýza je zastarala. Dobre, ja to vnímam, ja hovorím o plyne, kolega hovorí o bridlicovom plyne, dobre, ale sú tu aj dohody o voľnom obchode. Naozaj tu koherentnosť medzi dohodami, napríklad Mercosur a CETA napríklad, a voluntaristickou politikou v oblasti skleníkových plynov? Pán Kokalisa Gue. Ďakujem predseda, ďakujem aj generálnemu riaditeľovi. Ďakujem vám za vašu prácu. Ja um, môžem len podporiť to, čo povedali predo mňou kolegyne, že teraz asi vediete najdôležitejšie generálne riaditeľstvo na planete. Každopádne um, chcem sa spýtať na dotácie pre fosílne paliva, e, čo je v rozpore možno s našimi inými záväzkami. My dotujeme fosílne paliva mnohými formami, aj daňovými úľavami. Ja neinternalizáciu externých nákladov. Ak e, totiž chceme e, vysielať trhu jednotný signál, tak rozhodnutie EIB e, od, oddeliť naše hospodárstvo od uhlia je absolútne nevyhnutné. My musíme samozrejme sa pripraviť aj na spravodlivý prechod uholných regiónov, ťažobných regiónov, ale kedy e, e, takýmto spôsobom e, sa pozrieme aj na ropu, kedy napríklad budeme venovať pozornosť spravodlivému prechodu prevádzkovateľom rafinérií, produktov a tak ďalej. A čo napríklad s aktivitami na ťažbu ropy v stredozemí, v, stredo, v stredozemnom mori. Ďakujem, hovorí predseda. Boli tu otázky ešte počas prvého kola, ktoré sa týkali letectva. Možno by som to mohol pripomyslieť. EPP sa na to pýtalo, keby ste odpovedali aj na to. Klimatické právo. No, neviem, či ste mali čas ehm, zareagovať na túto záležitosť, čo je samozrejme jadrom prípadnej zelenej dohody Green Deal. Takže keby ste aj na to mohli zareagovať. A včera sa konalo vypočutie Christine Lagarde na výbore Econ a ja by som povedal, že možno štvrtina alebo petina otázok sa týkala klimatických záležitostí a úlohy ECB a e, Christine Lagarde, myslím, podľa môjho názoru celkom povzbudivo um, hovorila o prepojení tej vašej práce, e, toho vášho balík, tým vašim balíkom a prácou iných riaditeľstiev na komisii, okrem iného balík pre udržateľné financovanie a tak ďalej. A aj vecami, ktoré sú mimo komisie, teda VCB, že takýmto spôsobom by sa e, to možno dalo tiež e, podporiť a toto je tiež taká vec, na ktorú by ste mohli zareagovať. E, znova máte možno nejakých 50 minút na odpoveď na toto druhé kolo otázok. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ali, súhlasím s vami úplne, pretože my musíme naozaj zvážiť, čo získame tým, ak dopravu a E, stavebníctvo zaradíme do ETS. Majte prosím na pamäti, že ja dnes nemôžem hovoriť v mene nadchádzajúcej komisie, nie je to mojou úlohou a ani to nedokážem, ale snažím sa teda prezentovať svoje vlastné názory, ktoré určite nájdete mm, zohľadnené v mojich radách pre komisiu a tak ďalej, ale ja mm, som si jednou vecou absolútne istý, že ak by sme mali dopravu zahnúť do ETS, tak to nemôže byť nahradením štandardov. Nemôže byť náhradou um, nejakej legislatívnej aktivity. Musíme plne implementovať naše štandardy týkajúce sa sektora cestnej uh, dopravy. Môj vlastný názor, názor mojich kolegov je, že nie je možné nahradiť to, čo robíme v sektore cestnej dopravy e, prostredníctvom ETS či ETS dostatočne prispieje k dekarbonizácii sektoru e, za podmienky, že sa nevytvoria problémy inde, Eh, aby to, teda stalo za to, neviem. Skúmame to, ak to bude stať za to, navrhneme to. Ak to nebude stať za to, tak eh, eh, zodpovedne vysvetlíme, prečo to nenavrhujeme. Ale stratégia, ktorú sme prijali v sektore cestnej dopravy, podľa mňa je stratégia, ktorá musí pokračovať, sa, ktorá sa musí plne implementovať. Uvidíme, čo sa deje so štandami 2020. Veľmi dlho sme hovorili o štandardoch 2030, ale na budúci rok uvidíme, či E, štandardy 2020 naozaj mali nejaký dopad na e, to, čo vlastne výrobcovia uvádzajú na trh. Je ťažké dať nejakú absolútnu odpoveď na otázku pani Arena. A som veľmi rád, že vás opäť vidím. Asi sme starí komplici, dá sa povedať, a niekedy sme boli aj nepriatelia v minulosti alebo protivníci je to niečo, na čo samozrejme sa musíme stále zameriavať. Ehm, v tomto štádiu si celkom veríme, pretože keď sme počítali našu výkonnosť vzhľadom teda buď na produkciu uhlíka alebo spotrebu uhlíka, eh, tak tie čísla sú v podstate mm, tom istom eh, meradle, čiže nejako masívne neimportujeme uhlíkový obsah a jednoznačne exportujeme eh, eh, produkty s nižšou uhlíkovou stopou. Opäť to je veľmi hrubé zovšeobecnenie, ale to je ten taký široký pohľad, ale treba samozrejme to sledovať. Dane, dve veci pretože otázka daní bude určite politická a neviem, k akému e, záveru dospeje komisia e, navrhnúť hraničnú daň. Ako to bude vyzerať, neviem. Pozeral som sa na tú hraničnú daň z iných dôvodov. E, vôbec sa nejak to... Neznižila sa komplikovanosť celej tejto otázky. A samozrejme je tam aj istá motivácia finančná, e, koľko rizika e, sme ochotní na seba prijať, ak príjmeme takéto opatrenie e, pre účely klimatickej politiky. To je, to je na politiku na posúdenie, ale predsednička oznámila, že takéto niečo teda plánuje a ne, neočakávam, že by zmenila názor. Takže skôr či neskôr nejaký návrh bude predložený a uvidíme, ako bude vyzerať, čo sa s tým udeje. Vo všeobecnosti e, som takisto presvedčený, e, aj keď zatiaľ nebolo prijaté politické rozhodnutie, som presvedčený, že musíme sa veľmi dôkladne pozrieť na environmentálne zdanenie a vôbec zdaňovanie uhlíka vo všeobecnosti. Všetci viete, prečo, má daň, e, teda prečo máme trh s uhlíkom, nie uhlíkovú daň, pretože sme sa nevedeli dohodnúť na takéto uhlíkovej dani. A aspoň teda máme fungujúci trh. Ale naozaj sa dá toho urobiť veľa. Otázka náhrady fosilných palív, to je tiež e, otázka daní. Ja vzhľadom na svoju pred, predchádzajúcu prácu veľmi dobre. Viem, aké to bude e, ťažké, ale je absur- absurdné, že sa na to vôbec nepozeráme a budeme sa na to musieť pozrieť. Neviem, v aké to bude podobe, neviem vám dať žiadne podrobnosti, ale určite o tom bude veľká diskusia v rámci novej komisie a neviem, v akom formáte to teda z toho vyjde, ale určite ja aj ďalší kolegovia predložíme túto tému ako niečo, na čo sa treba pozrieť. Niekedy z ekonomických dôvodov, vzhľadom na to, aký to má dosah na politiku v oblasti klímy a niekedy z, oblast, z dôvodov spravodlivosti, pretože e, všetko má limity, koľko môžeme zaťažiť niektoré paliva a tak ďalej. Škoda v dôsledku zmeny klímy, áno, to bude súčasťou analýzy, e, pokiaľ pôjde o tú stratégiu prispôsobenia nemusí to byť v ekonomickej analýze pre ETS, ale v tom politickom rozhodnutí, či to stojí za to vynakladať toto úsilie, pokiaľ ide o dekarbonizáciu alebo tamto úsilie. Otázka škody, nákladov na prispôsobenie, to musí byť samozrejme zohľadnené. Preto vy aj rada musíte mať údaje a my urobíme všetko, čo bude v našich silách. Je to nesmierne ťažké, veľmi úzko spolupracujeme aj s poisťovacím priemyslom, ktorý má na tom samozrejme mimoriadný záujem. A, oni zatiaľ tiež teda nevedia, hoci teda majú množstvo dát e, k dispozícii, čiže viete si predstaviť, aké to je náročné, ale nevadí. Niečo použiteľné predložíme, aby bolo možné, aby ste to mohli posúdiť, aby to rada mohla posúdiť, či má zmysel robi, urobiť úsilie XY alebo ABC, pokiaľ ide o dekoranizáciu, vynakladať teda takúto aktivitu alebo onakú aktivitu plne súhlasím, pokiaľ ide o governance, myslím si, že to je úplne najlepšia legislatíva. Ja to môžem nahlas povedať, pretože ja som, eh, ja nie som za tým, nepripisujem si nejakú zásluhu, je to veľmi dobrá legislatíva, aj keď komplikovaná ale takéto plánovanie mm, je komplikované, ale určite sa bude vynakladať e, úsilie, aby sa zlepšilo plánovanie. Predsednička tiež hovorila o tom, že e, klíma má byť zohľadená v európskom semestri. Pozeráme sa na to, ako to bude prepojené, teda európsky semester plánovanie, e, ako strategické plánovanie SPP a tak ďalej a všetky možné ďalšie plánovania, na ktorých spoločenskými štátmi teda pracujeme treba dosiahnuť rovnováhu medzi plánovaním až do trpkého konca a teda akýmsi e, lepším pochopením toho, čo vlastne chceme dosiahnuť, čo robíme, aby sme teda mali nejakú rovnováhu. E, spravodlivá transformácia pre uholné regióny, áno, ale nebude sa to týkať len uholných regiónov. Tento fond spravodlivej transformácie je zásadný, ale nemôže to byť jediný nástroj. Kľúčová otázka je, ako vynaložíme ostávajúce verejné rozpočet v Európe, čo je európsky rozpočet, čo je národný rozpočet. Musíme napríklad politika súdržnosti, regionálna politika, či už na národnej alebo európskej úrovni, má ľudí nasmerovať od ekonomicky neudržateľných aktivít k niečomu inému. A musíme si položiť e, ťažšie otázky o tom, že kam tých ľudí pre, nasmerujeme, pretože ak ich nasmerujeme na inú aktivitu, ktorá o 10 rokov sa ukáže byť e, neudržateľná z pohľadu klímy, tak je to vlastne plýtvanie prostriedkami. Čiže nie je to nejaká radikálna zmena, ale je to dôležitá zmena. E, vieme, kde sa od, ocitáme, vieme, že tie regióny sú zraniteľné a kde sa tie zraniteľnosti, tak povediac, až na malé výnimky prekrývajú. E, regióny, ktoré sú zraniteľné z pohľadu klímy, sú často zraniteľné aj z pohľadu ekonomiky. Čiže čo s tým? Kam ich nasmerovať? E, e ako preškoliť e, pracovníkov? Na, na, na aké aktivity? Čiže to je otázka pre národný a európsky rozpočet a Um, to by mohlo byť v akomsi uh, zákone o klíme. Pokiaľ ide o tie uh, nevyužitá aktíva ropa. No, ak nebudeme mať alternatívu eh, pre ropu, mm, čo? Musíme vytvoriť trhy, technológie pre alternatívy to nám umožní zbaviť sa ropy a plynu. A kedy? No najneskôr o 30 rokov. No to je to najlepšie, čo vám viem povedať. Skôr by bolo super. Je to možné? Neviem. E, zákon o klíme. E, určite cieľ klimatické neutrality, to bude kľúčom, jadrom tohto zákona. Ciele 2030 neviem budeme pripravení na čas. Aké ciele? Predsednička povedala, že aspoň 50-55 uvidíme, či sa bude dať. A určite to nebudeme vedieť v tých prvých 100 dňoch. Bude to politické rozhodnutie a úprimne nemám pocit, že by som sa teraz mohla nejak záväzne vyjadriť, ale určite to bude súčasťou diskusie či by bolo vhodné mať už e, takéto e, ciele na rok 2030 teda v tom zákone o klíme, ale určite ciele na rok 2050. My by sme chceli, aby tam bol nejaký e, súbor princípov, ktoré budú súčasťou toho, čo robíme v Európe všetci spolu. Jednak čo navrhuje komisia, čo žiadajú legis- zákonodarcovia, budú tam veci ako nákladovo efektívne opatrenia, spravodlivé rozdelenie záťaže medzi členskými štátmi, a e, segmentmi spoločnosti, bude tam spravodlivá transformácia, napríklad teda ten slogan, že nikoho nesmieme nechať, e, aby zaostával a z toho urobiť zákon, no to by sa mi páčilo, ale je tam množstvo vecí, ktoré minimálne teda by mali byť v takomto zákone o klíme pre mňa je veľmi ťažké ísť ešte nad rámec toho všetkého. Viem, že je to veľmi všeobecné, čo som povedala, že vás to až tak neuspokojí, ale uh, Eh, bude si to vyžadovať vážnu politickú rozpravu v novej komisii, predtým, než budeme môcť povedať niečo zmysluplnejšie. Lebo všetko ostatné, čo by som povedal, to by boli len moje osobné špekulácie, to si môžeme povedať na káve, ale nebolo by to, nebolo by to seriózne, ak by som to prednášal tuto na tomto stretnutí, čo sa týka udržateľných financií, prepojenia a tak ďalej. Myslím si, že odkaz predsedničky von der Leyen predseda Juncker sa zásadil za tú dlhodobú stratégiu a za energetickú úniu. A byrokratický proces bol byrokratický proces a v končnom dôsledku pozitívny, podarilo sa nám to zrealizovať. A myslím si, že to, že nová predsednička povedala, že chce z toho mať e, najvyššiu prioritu vo svojom mandáte, tak tento odkaz pomôže tomu byrokratickému e, procesu. Ale keď sa pozrieme na udržateľné financie, No asi ste počuli Olivera Gersena. On je dušou toho plánu udržateľného financovania, čiže veľa práce sa už odviedlo v komisii a bez tejto práce by tie politické usmernenia by nespadnú len tak z čistého neba. E, zvolená predsednička, jej tým pracuje na základe aký, na základe toho, čo už komisia predtým e, zrealizovala. Ďalej, letecká doprava. Vieme, že to je najťažší problém, ktorý máme, pretože zatiaľ nemáme e, naozaj serióznu technologickú cestu k neutralite. Môžeme sa po, pohrávať s elektrickými lietadlami, ale zatiaľ to ešte nie je životaschopné, alebo s nejakými alternatívnymi palivami. Ale mať alternatívne paliva pre všetky lietadla sveta bez toho, aby sme masívne teda na to potrebovali e, pôdu, e, to, to je obrovský problém. Um, takže ide o transfer zdrojov z leteckého priemyslu e, do dekarbonizácie inde. Letecký priemysel dnes nemá cestu Eh, ako, teda okrem nejakého zvýšenia efektivity, ktoré zďaleka nie je eh, revolučné, jednoducho nemajú prostriedky, ako zásadne dekarbonizovať. Je to určite jednou eh, z priorít pre nás v Európe, pretože to je jedna oblasť, kde potrebujeme skutočne technologický skok, ktorý zatiaľ nemáme inde, potrebujeme zlepšenia technológie, potrebujeme uplatniť, nasadiť nové technológie. Letecká doprava, to je komplikovanejšie a mm, áno, súhlasím s tým, čo ste povedali, že mm, na Margo diskusie s kolegom tiež máme letecký priemysel v Európe, ktorý by mal fungovať a skutočný problém je, že nemáme spôsob, ako dať tomuto uh, alternatívu. To by mala byť priorita. Výskum, vývoj v leteckých technológiách, aby tam došlo k technologickému skoku. Dobre, ďakujem pekne za veľmi podrobný prehľad. A naozaj dotkli ste sa mnohých tém a my sme sa dotkli mnohých tém v našej diskusii a e, to si zachováme na e, našom vlastnom programe a tešíme sa na vypočutia budúcich komisárov aby sme mm, si to podrobnejšie zarámcovali. Ďakujem pekne. Urobíme si minútku pauzu a potom eh, prednesiem oznamenia predsedu pred posledným dnešným vypočutím. Okay, so we are going to start. Takže začneme. Začneme presne na čas. Prosím, vráťte sa na svoje miesta. A začnem oznámeniami predsedu, čo sa týka odporúčaní koordinátorov zo zasadnutia 22. júla. Koordinátori, teda odporúčania koordinátorov ste dostali elektronicky, asi k tomu nie sú výhrady, takže ich môžeme schváliť, sú schválené. Odporúčania koordinátorov zo včerajška budú tiež elektronicky rozoslané, ako, len čo to bude možné, ako obyčajne. Ale chcem vyzdvihnúť niektoré z tých odporúčaní zo včerajšej schôdze, pretože musíme vás aj informovať na čas z politického pohľadu, nielen z procedurálneho pohľadu. Takže prvá vec je, že po výmene názorov včera na tému Korsia väčšina skupín sa rozhodla, že eh, budú tam následné iniciatívy, teda jeden list komisii a jeden list rade. Pretože komisia včera prijala svoje stanovisko GU Korsia, ale v konečnom dôsledku e, rada 20 septembra o tom rozhodne, čiže väčšina skupín sa rozhodla, že pošle list, kde pripomenie naše veľké výhrady k potenciálnym hrozbám ETS, ak by sa ETS vzťahovalo na leteckú dopravu, vzhľadom na ten eh, text týkajúci sa výlučnosti v uznesení eh, rezolúcií Korsia. Takže naďalej vyvíjame tlak nielen na komisiu, ale aj priamo na radu a samozrejme budeme vás informovať aj o reakcii rady e, po stretnutí 20. septembra. E, po druhé, minulý rok v júli sme sa rozhodli, že na tému Mercosur si pozveme komisárku Malmström. A mm, teda odpoveď bola negatívna od komisárky z dôvodu ehm, termínov, harmonogramu, ale my si myslíme, že to nie je dostatočný dôvod a Mercosur si mm, vyžaduje diskusiu s komisárkou vo výbore Envy, takže pošleme novú pozvánku a budeme trvať na tom, aby bola politická, že je politická vôľa tohto výboru e, diskutovať s komisárkou pre obchod. A tretia vec, e, to sú tie písomné dotazníky na vypočutia. Ako viete, budú vypočutia nových komisárov, e, teda budú tam samozrejme položené otázky ústne a aj ústne zodpovedané, ale takisto aj písomné môžu byť otázky aj odpovede. E, čiže my sa musíme formálne rozhodnúť vo výbore, Ehm, vy by ste teda mohli mm, koordinátorom delegovať ten proces, ako sa dohodnúť na pítomných, eh, písomných eh, odpovediach. To nemôžeme so 70 členmi takto dohodnúť. Čiže treba formálne delegovať to na koordinátorov, ako obyčajne, ako vo všetkých výboroch. Eh, myslím, že nie sú k tomu výhrady, takže koordinátori včas, už čoskoro, navrhnú a odsúhlasia niekoľko písaných otázok a my samozrejme budeme mať príležitosť položiť tieto a vy budete mať príležitosť položiť svoje ústne otázky. Takže týmto by som e, uzavrel tie tri odporúčania zo včerajšej schôdze koordinátorov. Ešte ich bude viac, pokiaľ ide o mm, odlesňovanie a tak ďalej. Ale samozrejme, budeme rešpektovať e, procedúru, budeme vás informovať. Prejdeme teda na posledný, e, poslednú výmenu názorov dnes predpoludním. poludním a to bude téma ehm, revízie eh, environmentálnej implementácie za rok 2019, takže to jasne súvisí s tým, eh, čo som už spomínal, pretože nejde iba o stanovenie cieľov, ide aj o realizovanie politík. Takže poprvýkrát máme túto analýzu od komisie, eh, kde sa teda ocitáme, pokiaľ ide o implementáciu environmentálnej a klimatickej legislatívy. Máme teda podrobnú prezentáciu, budeme mať teda podrobnú prezentáciu od komisie a poprosím pána Subanu Dordea, tam je, aby sa ujal slova, dávam mu 10 až 15 minút e, na to, aby nám prezentoval túto analýzu. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj poslancom tohto výboru za to, že si našli čas aj na diskusiu o prehodnotení implementácie environmentálnej legislatívy. To je vlastne už druhé kolo v podstate. Po druhý krát komisia pripravuje takéto zhodnotenie plnenia environmentálnej legislatívy. V apríli tohto roku to odobrila aktuálne kolegium komisia. Chcel by som vás upozorniť na to, že som sledoval na webovskej stránke, čo sa deje v tomto výbore. Tam sú a dokumenty sekretariátu výboru a videl som, že horizontálne oznámenie komisie bolo zavesené na webovskú stránku, ale chcel by som vás naozaj všetkých eh, vyzvať, aby ste sa pozerali aj na správy jednotlivých štátov, pretože nedie iba o horizontálne oznámenie, v ktorom sa identifikujú trendy, dosahovania plnenia legislatívy a víziev, ktoré prináša plnenie európskej environmentálnej legislatívy. E, neschválili sme iba tento prehľad, ale tak z politickejšieho pohľadu sme zvažovali situáciu v jednotlivých štátoch a rôznych sektoroch. Voda, nakladanie s odpadmi, vzduch, biodiverzita, e, správa riadenia životného prostredia no bol tu generálny riaditeľ pre klíma Európskej komisie pred chvíľkou. Takisto sme spolu s našimi kolegami, ktorí majú v kompetencii klímu, sme porovnávali aj prepojenie medzi environmentálnou politikou a klimatickou politikou, pretože, ako viete, sú tu krížové odkazy a aj vzájomné vplyvy. A to veľké. Takisto sme skúmali plnenie medzinárodných záväzkov, ktoré prijala nielen Európska únia ako celok, ale aj jednotlivé členské štáty ako členovia únie. Takže je to po druhý krát. Ďakujem pekne za to, čo ste povedali, pretože je to pravdou. Vo vašej prezentácii sa kľudne zamerajte, upozornite práve na špecifické vnútroštátne situácie. Áno, áno, určite pán predseda. Ďakujem pekne. Takže je to po druhý krát, kedy komisia predstavuje túto správu. Je to súbor analýz a na čo to celé slúži? Ako už predrečník naznačil, je dôležité nielen vydávať reguláciu pre občanov a aj pre hospodárske subjekty, podľa nás je dôležité a podľa nás aj pre medzinárodnú reputáciu Európskej únie a pre dôveryhodnosť Európskej únie e, v očiach občanov je dôležité efektívne prinášať environmentálne výsledky, na ktoré sme sa nádejali v čase, keď tento parlament a rada v ktorom sú spojené všetky členské štáty, prijali legislatívu, niekedy legislatívu pred 10, 15, 20 rokmi. A ak táto legislatíva zatiaľ ešte v praxi v plnom rozsahu neprináša svoje plody. Takže ak sme sa v podstate v tej našej analýze zamerali na detaily, chceli sme ponúknuť nielen vám, ale aj členským štátom a tým, ktorí rozhodujú a politikom a poslancom po celej Európskej únii taký politickejší pohľad. V zmysle nie zaujatý pohľad, ale prehľad, pohľad z výšky na situáciu v jednotlivých členských štátoch a v celej únii. Takže nemusíte e, čítať nejaké ďalšie administratívne správy, ktoré komisia pripravuje pre hodnotenie tej či onej smernice. To samo o sebe sú veľmi zaujímavé čítania, ale menej tam v týchto individuálnych správach menej hovoríme o situácii v jednotlivých členských štátoch. Teraz vám prinášame situáciu v jednotlivých členských štátoch a v rôznych oblastiach v nich. Naše závery sú podľa mňa jasné a nájdete ich v záverečných dvoch stránkach horizontálneho oznámenia. Máme veľmi ambicióznu legislatívu, legislatívu environmentálnu v EÚ, možno najambicioznejšiu na globálnej úrovni a dosiahli sme významné výsledky v Únii. Pitná voda, voda z vodovodu takmer vo všetkých mestách a vo všetkých vidieckých oblastiach je pitná. Môžete piť vodu z vodovodu. E, voda na kúpanie je vysoko kvalitná. Dosiahli sme veľký pokrok smerom k obehovému hospodárstvu. Pred 4 rokmi sa len ťažko dalo uveriť, že zákaz jednorázového použitia plastov e, je schodný a podarilo sa nám to. Takisto sme skvalitnili ovzdušie, ale zároveň konkrétnymi číslami a štatistikami, a pozrite sa na ne ešte raz, v správach v jednotlivých štátoch konkrétne hovoríme o veľkých výzvach, ktoré ešte stále neboli zvládnuté. zvládnuté E, prevencia rizika je veľkým rizikom pre všetky štáty. 9 štátov je v poriadku, 5 už dosiahlo ciele recyklácie, ktoré boli zadefinované na najbližší rok, ktoré majú byť splnené budúci rok. Ale 14 členských štátov e, sa vystavuje riziku, že to nesplní. Čiže čaká nás už iba rok, menej ako rok. Od roku 2020 uvidíme, či v polovi, polovica Európskej únie splní recyklovať cieľe na recykláciu budúci rok alebo nie. Kvalita ovzdušia 18 členských štátov, viac ako polovica, pán predseda, ešte stále má problém s vysokou e, mierou NO15, viac ako polovica musí znižiť emisie častíc PM10 aj PM M2,5, ktoré sú ešte nebezpečnejšie pre zdravie obyvateľstva. Väčšina členských štátov musí urýchliť svoje snahy, aby dobudovali sieť Natura 2000 chránenej oblasti a náležite ich riadili. A žiaľ, myslím si, že dokonca ani nemôžeme spomenúť jeden jediný členský štát, ktorý by úplne toto dotiaľ do konca. Je to polutovania hodné. Po mnohých rokoch, odkedy táto legislatíva bola schválená a po viac ako 5 rokoch od toho, kedy tieto povinnosti boli splatné. Takisto je polutovania hodné, keď musíme hovoriť o aktuálnom stave, o veľmi zlom stave kvality ovzdušia vo viacerých veľkých aglomeráciách v Európskej únii. Viac ako 15 rokov uplynulo, odkedy boli určité povinnosti splatné, mali byť dosiahnuté. Teraz na úplne inú tému. A e, voda, mestská odpadová voda. E, viac ako dve tretiny štátov ešte majú stále problémy, nevedia e, E, spracovať a nevedia vyčistiť odpadovú vodu. Máme tu aj problémy a máme finančné prostriedky k dispozícii. Tým sa dostávam k druhému dôvodu, pre ktorý toto revízia, pre ktorý túto revíziu pripravila komisia. Poprvé, poskytnúť akýsi systetickú politickú snímku, radarovú snímku. Druhým cieľom je nakalibrovať možnosti pomoci a podpory zo strany komisie s poradenstvom aj s finančnými prostriedkami pre členské štáty. A tieto informácie využívame aj keď napríklad pracujeme v rámci európskeho semestra a v rámci toho, kedy pripravíme s členskými štátmi, keď programujeme využitie štrukturálnych fondov na najbližší viacročný finančný rámec. A tretí dôvod, pre ktorý pripravujeme túto revíziu plnenia environmentálnej legislatívy, pán predseda, poslanci, aby sme podporili členské štáty, aby sme im povedali, počúvajte, tuto máte túto výzvu. Každému novému ministrovi pre životné prostredie, ktorý nastupuje do funkcií, v 27 28 členských štátoch. Toto je integrálnou súčasťou vášho programu. Stojí pred vami výzva o rok, o dva, o tri roky. Príde komisia spustí konanie za porušenie predpisov. Nepoďte nám o rok či o dva, že vás to prekvapuje varujeme vás vopred, že tu máte problém a ten problém je obrovský. Ale pán predseda spomenul som aj aktivity na vynútenie splnenia e, pred m, záväzkov. Chcel by som jasne povedať, že jedna konkrétna politika na úrovni Európskej únie alebo na úrovni jednotlivého členského štátu nemôže sa spoliehať iba na pokutovaní, na E, policajnom dohľade. Musíme sa spoliehať aj na anticipáciu, na prognózy, predpovede a e, na to, že musíme pracovať skôr, ako dojde k pokutám alebo ako sa spustí konanie za nedodržanie predpisov. A my spolupracujeme so všetkými členskými štátmi, viedli sme bilaterálne dialógy, ale myslím si, že by sme naozaj ocenili, ak by z tohto parlamentu smerom na radu počas tohto mandátu vyšiel jasný signál, že je potrebné mať posilnený dialog medzi Európskou komisiou a členskými štátmi v oblasti plnenia, v oblasti implementácie, pretože to nejde iba o byrokratickú záležitosť. Keď sa na Radu ministrov životného prostredia po legislatívnej časti a dostane táto časť programu, ministri odchádzajú z miestnosti, začnú telefonovať a v miestnosti ich e, zastúpia stáli zástupcovia. E, ak si pozrite, ako vyzerá situácia, dve tretina členských štátov, keď sa už nehovorí o legislatíve na Rade pre životné prostredie, je zastúpená iba zástupcami, nie ministrami. Ale implementácia je vysokopolitická záležitosť. Je nielen politická, záležitosť, aby sme posilnili a prijali legislatívu a mali ambicioznejšie klimaticko-environmentálne ciele. Politickou záležitosťou je aj splniť očakávania a implementovať legislatívu, splniť to, čo občania očakávajú. Takže boli by sme veľmi radi, ak by tento odkaz bol vyslaný z parlamentu. A tým sa dostávam, pán predseda, na záver mojho vystúpenia. Ocenili by sme, aby tento výbor a tento parlament vyslal signál aj v súvislosti s viacerými horizontálnymi zisteniami, o ktorých som hovoril a ktoré nájdete v oznámení, v horizontálnom oznámení, ktoré prijala komisia. Konkrétne, a to najdôležitejšie, pán predseda, dovolte ho zdôrazniť, to je to nasledovné. Aj keď uplatňujeme, alebo poviem to inak, nemôžeme jednoducho na 100% splniť legislatívu o vode, alebo legislatívu o prírode, alebo legislatívu o vzduchu, ak politiky v iných častiach iných ako politiky životného prostredia, nie sú zosúladené so splnením environmentálnych cieľov. Inými slovami, ako polnohospodárska, energetická, dopravná či iná politika, priemyselná politika, nie sú zosúladené s environmentálnou politikou. To neznamená, že environmentálna politika musí mať navrh, musí byť nadradená ostatným politikám, ale musíme nájsť rovnováhu a zosúladiť environmentálnu politiku s ostatnými, pretože aktuálne politika dopravy, mestská politika, poľnohospodárska politika v Európskej únie nie len že sú neudržateľné, ale niektoré z hlavných častí týchto politik jednoducho nevedú, nenabádajú k dobrým environmentálnym výsledkom. A to je všetko, pán predseda, z mojej strany. Ja som vďačný poslancom za strpenie, poslancom tohto výboru. E, zároveň je dôležitá aj kvalita environmentálnej správy. Vieme, že jedným z hlavných prekážok medzi existujúcimi pravidlami v knihách a konkrétnymi výsledkami v teréne e, je práve táto. A aký je tu rozdiel? Prečo je tu rozdiel medzi tým, čo je v pravidlách a medzi situáciou v teréne? Nie je to preto, že by problémy boli technicky zložité. Niektoré sú technicky zložité, niektoré si vyžadujú e, peniaze, ale mnohé z nich si vyžadujú pre všetkým politickú vôľu a konkrétne vôľu zabezpečiť na národnej a miestnej úrovni dodržiavanie pravidiel cez národných e, inšpektorov, cez políciu, cez e, hygienickú kontrolu a tak ďalej. Čiže kvalita environmentálnej správy je veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že som mm, vás príliš nenudil a samozrejme som k dispozícii. Rád si vypočujem návrhy, otázky, pripomienky. Ďakujem pekne za to, že ste hovorili srdcom a nadšením a nie len tak byrokraticky. To si naozaj ceníme. Takže začnem voľnú rozpravu s člen poslancami. Začnem EPP, pán Luena. SAD, pán predseda. Drobný, drobný detail. Ale dobre, e, už mi beží čas, takže ku kvalite. Ehm, ako povedal e, zástupca komisia, e, otázka e, kvality pomoci. E, tu je 400 e, tisíc mŕtvych každý rok. To sú čísla z Eurobarometra európsky občania, ktorí umreli kvôli ochoreniam získaným práci a preto kvalita vzduchu je veľmi dôležitá vec a smernica o kvalite vzduchu musí napríklad prispieť k vytvoreniu čistých zón v mestách nad 50 tisíc obyvateľov a e, my, e, nám sa práve e, podarilo ukonč, alebo teda zabrániť pravičarom, aby eliminovali centrum Madridu, tak povediac, a španielská vláda sa snaží vytvárať tieto zóny bez emisí v mestách, ale potrebujeme podporiť tento návrh Ehm, lebo je tu problém s veľmi zlou kvalitou vzduchu a toto e, vyžaduje odvahu od nás všetkých. For... Ďakujem pekne, opäť za SAD, ak sa nemýlim. Pani Arena. Ďakujem pekne. Ja mám tri oblasti, o ktorých som chcela hovoriť. Prvá sa týka uplatňovania nástrojov obehového hospodárstva, pre všetkým odpad, hospodárenie s odpadmi. Boli to nástroje, ktoré boli schválené. E, e, v rybolove e, Európska únia vyváža, vyváža odpad do tretich štátov. Žiaľ, vyšetrovania zistili, že africké krajiny, konkrétne Ghana, majú európsky odpad, napríklad elektrospotrebičov. E, to znamená, že tuto v podstate sa obchádza európska legislatíva, preto sa to prezentuje ako dary. Ako môžeme zabezpečiť kontrolu, aby tie tzv. Don, dary sa nedostávali ako odpad do Afriky, alebo v horšom prípade ide o trestnú činnosť, to znamená, je to odpad e, a vývoz odpadu cez páchateľov trestnej činnosti sa vyváža do týchto krajín. Čo môže spraviť colná správa, aby sme zabránili takémuto vyhýbaniu sa legislatívy? Druhá téma to je legislatíva v oblasti chemikálií. Čo sa dnes robí preto, aby legislatíva napríklad proti pesticídam alebo endokrinným dist- uh, uh, Um, narušovateľom nebola uh, súčasťou medzinárodných dohodách. To, čo je zakázané v Európe, sa potom k nám cez obchodné dohody, teda cez to otvorené okno vráti späť. Ako tomu zabraniť? A tretia vec je efektívnosť. Povedali ste, že je veľmi dôležité zaintegrovať do európskeho semestra environmentálne otázky. Ako sa to zohľadňuje v eh, pláne reformy? Ako invest, environmentálne investície môžu eh, byť mimo tých 3% a 60% rozpočtovej rovnováhy. Myslím si, že je to nutné, to sú investície a teda využíme nástroje flexibility, ktoré máme a rozpočet na to, aby sme zabezpečili udržateľné investície. Ďakujem. Otázka si presahuje kompetencie e, pána generálneho ktorý je tu dnes. EPP stále tu nikto nie je, takže Renew Pani Profi. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať aj e, kolegom z komisie za veľmi zaujímavú prezentáciu. Táto previerka je veľmi dobrý proces a je to spôsob, ako podporiť implementáciu, pretože bez e, vhodnej implementácie nie je zmysel mať ambiciozne ekologické zákony a e, úlohou komisia nás všetkých je zabraniť tomu, aby obyvateľia trpeli odporúčania, komisie sú veľmi užitočné, pretože zvyšujú transparentnosť a e, vyzdvihujú osvedčenú prax, z ktorej sa môžu poučiť všetky členské štáty. Takže chceme komisiu podporiť, aby v tomto procese pokračovala. Zároveň však táto správa ukazuje znepokojujúci obraz, pretože sú tu členské štáty, ktoré si svoje povinnosti neplnia a jednoducho legislatívu neimplementujú. Takže je dôležité, že komisia e, sa chopila svojej zákonnej povinnosti eh, akéhosi strážcu Európskej únie a mala by rozbiehať eh, konania o porušení proti členským štátom a ísť eh, s nimi na súd vždy, keď porušia zákony. A tu má komisia určite možnosti nielen preskúmania, ale aj tvrdších opatrení a to v podobe konania porušení. Takže dúfame, že tieto nástroje využije proti členským štátom, ktoré zaostávajú. Kvalita ovzdušia je v mojej vlastnej krajine, v Británii, veľký problém a preto chcem, aby ste uviedli príklady toho, um, ako členské štáty zbierajú informácie o možnostiach zlepšovania kvality ovzdušia a e, či sa skúma celkovo možnosť e, riešenia tohto problému v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, pani Paulus. Pán predseda, ďakujem za slovo. Komisii ďakujem za veľmi dôležitý vhľad do tejto problematiky. Pre mňa je veľmi frustrujúce pozorovať, že ehm, biodiverzita a životné prostredie trpia napriek tomu, že máme veľmi ambicioznú legislatívu. Ja som ehm, vykonala také porovnanie ehm, správ z roku 2017 a roku 2019 a mám pocit, že ako je to otázka, ako táto, tieto správy môžu pomôcť pri implementácii, lebo tie problémy zostávajú a zoznam členských štátov, ktoré zaostávajú v implementácii ešte dlhší než predtým. Nedostatky sú ešte vážnejšie. Otázka je, ako zlepšiť, ja neviem, preskúmanie správu alebo aktivity tak, aby sme dosiahli reálny výsledok. Druhá otázka sa týka toho, že Najdôležitejšia vec je, aby ekologická politika bola zakomponovaná do ostatných politík. Často ide o veci ekonomické, dopravné, cestná infraštruktúra a tak ďalej. Rozumejú podľa vášho názoru členské štáty vážnosti situácie a majú e, štruktúry na to, aby napríklad ministri sa rozprávali o problematike životného prostredia a tak optimalizovali systém vládnutia, pretože podľa mňa e, životné prostredie býva nejak zasunuté dozadu tej police a nemalo by sa to diať. Ďakujem za ID pani Beňo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vyzvihnúť konkrétny problém, každodenný problém súvisiaci s tou témou, o ktorej sa dnes rozprávame. E, je veľký nedostatok e, liekov vo francúzskej delokalizácia produkácie má za sebou e, meškanie dodávok liekov a je to skutočný škandál, že tieto lieky sa teda dovážajú z Číny. Napríklad v roku 2013 bolo 18 liekov takto nedostatočných a jeden zo štyroch Francúzov bol týmto konfrontovaný. Na európskej úrovni je táto, tento nedostatok veľmi znepokojúci. 90% liečiu sa vyrába e, mimo Európy v porovni s 20% e, pred e, nejakými 30 rokmi. Týka sa to napríklad toho, že niektorí pacienti budú neskôr liečení, pretože farmaceutické skupiny sa zaoberajú iba uh, rentabilitou, profitabilitou. Eh, pán Kanfan, navrhujem, aby náš výbor skúmal eh, prostriedky, ako relakalizovať výrobu liekov a liečiv náspäť eh, napríklad daňovými úľavami farmaceutického priemyslu alebo tým, že sa vypracujú, vyrobia a vytvoria strategické rezervy. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Posledná otázka od SAD pani Rutland. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem komis- Ďakujem komisii za to, že sem dnes prišla pohovoriť o téme, ktorá je veľmi dôležitá pre občanov a kvalitu ich života. Ja by som tiež chcela stratiť pár slov o kvalite vzduchu. Súhlasím s kolegyňou Luena o tom, že toto je vec, ktorá je veľmi vážnym problémom nielen v Európe, ale aj inde vo svete. Je to jedna z najväčších hrozieb pre ľudské zdravie. Takže sa domnievam, že komisia by mala robiť viac, mala by mm, si stanoviť e, túto záležitosť za svoju prioritu a najmä prepájať rôzne oblasti politiky tak, aby sa reálne zvýšila kvalita ovzdušia v našich mestách. Chcela by som však osobitne počuť váš názor na možnosť prehlbenia spolupráce starostov v najväčších mestách e, na riešenie tejto problematiky, lebo podľa mňa existujú veľmi, veľmi, veľmi užitočné nástroje na to, ako zlepšiť e, v praxi e, kvalitu ovzdušia, ale nie všetci v Európskej únii to majú ako svoju prioritu a pomohlo by, keby sme e, mali nejakú proaktívnu politiku na európskej úrovni. Ďakujem. Takže máte 5, možno 7 minút na odpoveď. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať váženým poslankyňam a poslancom za záležitosti, na ktoré upozorňujú. V prvom rade by som chcel spomenúť jednu principiálnu záležitosť, ktorá sa objavila vo viacerých otázkach. V prvom rade chcem ubezpečiť členky a členov tohto výboru, že komisia berie presadzovanie pravidel veľmi vážne. Je pravda, že v implementácii sú veľké nedostatky, a musím povedať, že využívame všetky svoje možnosti a právomoci presadzovania týchto pravidel a aby som to podporil dôkazmi, tak eh, oddelenie pre životné prostredie v Európskej komisie je, má, má najväčšie portfólio eh, konania o porušení eh, spomedzi všetkých týchto konaní, ktoré komisia vedie. Takže to je dôkaz toho, že situáciu berieme vážne, ale nemôžeme sa spoliehať len na presadzovanie pravidel. E, musíme brať situáciu takú, aká je a objavuje sa tu určitý um, možno patologický problém, opakujúci sa problém nesprávnej alebo zlej implementácie, ktorý treba riešiť samozrejme aj formou podpory členských štátov. Niekto sa pýta, neviem, myslím, skupina, alebo politická skupina zelených, čo robíme, aby sme skvalitnili implementáciu, no tak vytvorili sme v rámci e, preskúmania, ekologického preskúmania e, tzv. systém peer-to-peer, -peer, teda stretnutia, ide o stretnutia partnerov, e, rovnocených partnerov z členských štátov, ktorí sa navzájom stretávajú a snažia sa napríklad identifikovať inteligentné riešenia problému, či už kvality ovzdušia alebo nakladania s odpadmi z jedného štátu, tak aby iné členské štáty tieto skúsenosti dokázali využiť. A ukazuje sa, že členské štáty tento mechanizmus kvitujú, je relatívne nenáročný z hľadiska nákladov a už sme zorganizovali 50 takýchto podujatí, týkajúcich sa vždy určité špecifickej témy, ale e, horizontálnym cieľom je pochopiteľne zlepšenie všetkých e, vetiev legislatívy. Využívame tie štruktúrne fondy, to som spomenul aj v úvodnom príspevku. Cieľom tu je pomôcť buď inovovať a presadzovať inovatívne riešenia, alebo investovať do reálnej infraštruktúry. Ale musím povedať, a to e, členské štáty vedia, že postupne v uplynulých desiatich rokoch sa štruktúrne fondy e, vyvíjali tak, že na reálnu infraštruktúru je čoraz menej prostriedkov a čoraz viac e, prostriedkov sa vyhradzuje pre inovatívnejšie riešenia. Čiže členské štáty musia venovať pozornosť aj tomuto vývoju. No a e, niektorí vážení poslanci tiež spomenuli otázku e, znečistenia ovzdušia špecificky a v tejto oblasti spolupracujeme s členskými štátmi, e, vidíme, že sa presadzujú inteligentné riešenia vo viacerých mestách a tiež vidíme riešenia, ktoré boli relatívne nedávno uplatnené a nepriniesli e, očakávané výsledky. Viacero členských štátov bolo žalovaných na súdnom dvore komisiou a niektoré z nich boli aj, no tak povediac, odsúdené. Ale toto nie je samozrejme koniec našich snách. poukazovať na chyby členských štátov na súdnom dvore. My chceme s členskými štátmi najmä spolupracovať. A domnievame sa, že počet um, starostov a primátorov, ktorí našli dobré riešenia, a to tu už bolo povedané, je dostatočný. Takže snažíme sa samozrejme angažovať aj um, miestnu samozprávu to je absolútne nevyhnutné. My nechceme spolupracovať len s tou legislatívnou úrovňou, ale aj s ľuďmi z praxe. A otázka kvality ovzdušia je práve vecou, v ktorej starostové a primátori e, vykonávajú množstvo užitočných aktivít. Pani Arena upozornila na niekoľko dôležitých vecí, obehové hospodárstvo a chemické výrobky, v tom máte úplnú pravdu to naozaj e, nesvedčí reputácie Európskej únie. Máme na OECD pravidlo. To pravidlo bolo uplatnené aj na úrovni Európskej únie. Členské štáty majú zákaz e, vývozu netriedeného odpadu mimo územia Európskej únie. Avšak netriedený odpad e, sa predsa často objavuje mimo Európskej únie, preto Čína napríklad zakázala dovoz e, netriedeného odpadu z Európskej únie. A my máme stále zistenia vývozu napríklad elektronického odpadu do Afriky. Riešenie, a otázka, ako ho realizujeme, riešenie je v tom, aby sme e, skvalitnili kontrolu na e, tých veľmi porezných hraniciach Európskej únie. Tie hranice sú tak deravé, že e, pracovníci colných správ dokážu skontrolovať len 5 všetkého dovozu chemických látok z krajín mimo Európskej únie do Európskej únie. Takže si viete predstaviť, aké môžu byť dôsledky. A nehovoriac o nespravodlivej hospodárskej súťaži, ktorej sú potom vystavení producenti e, chemikálií v Európskej únii. Tých samozrejme drví tá neférová hospodárska súťaž chemikálií dovážaných z tretich krajín. Takže chceme spolupracovať s kolegami v týchto oblastiach, ale domnievame sa, že jednou z hlavných tém, jeden, jedným z hlavných problémov, ktorý sa pravdepodobne vynorí ako základ našej budúcej politiky na boj proti chemickému znečisťovaniu, pesticídom a endokrinným disruptorom. Bude kontrola. Kontrola na trhu a kontrola prístupu, tak aby sme skvalitnili tie výsledky. Pokiaľ ide o biodiverzitu, niekto totiž e, položil otázku týkajúcu sa spolupráce so starostami a primátormi. Aj my chceme pristúpiť k tzv. dohovoru starostov a primátorov o otázkach klimatických zmien a ekologických záležitostiach a pracovať aj na tomto fóre s nimi. No a e, otázka je, čo komisia môže a čo nemôže urobiť. No máme toho, e, máme veľa možností, možnosť, tu možnosť samozrejme konanie o porušení a e, tie výsledky, tie hovoria sami za seba, je ich dosť, ale nedokážeme zvládnuť všetko. To je jednoducho otvorené konštatovanie. A úprimne treba povedať, že naše ľudské zdroje nie sú nekonečné a hoci e, máme k dispozícii veľmi významný multiplikátor, e, ktorým je prístup k spravodlivosti v oblasti e, priestupkov a trestných činov proti životnému prostrediu a Eh, jednou z aktivít, ktoré chce komisia presadzovať intenzívnejšie v nasledujúcich 5 rokoch, je vytvorenie rovného hracieho pola Európskej únii v prístupe k spravodlivosti, tak na vnútroštátnych súdoch, ako aj na iných fórach eh, v oblasti zločinov proti životnému prostrediu. Ďakujem pekne. Takže sme sa dostali k záveru tejto časti programu. Stretneme sa opäť 25. septembra. Bruseli. Takže vidíme sa.